Good afternoon. Príjemné popoludne. You're welcome to the afternoon session. Vítajte na popoludnejšej schôdzi tejto, tohto stretnutia výboru LIBE. Mali by, ste, mali by sme začať bodom číslo 15, ale dosť, mám tu oznámenie, ktoré vám musím odkomunikovať pre koordinátorov a kolegov z výboru LIBE. Týka sa písomného postupu s návrhom e, štúdií LIBE. Téma bola schválená politickými skupinami. Poprvé, štúdia o informovanosti občanov v EÚ, aktualizácia štúdie 2004. Po druhé, štúdia o budúcnosti Eurojustu. Po tretie, Implementácia čl v členských krajinách, pokiaľ ide o rámcové rozhodnutie Rady 24. októbra 2010 o boji proti organizovanému zločinu a čo by sa dalo urobiť pre posilnenie tohto nástroja. Po štvrté, potreba novej legislatívy EÚ, ktorá by umožnila e, zhadanie majetku zo zločinov, e, týka sa to občanskej spoločnosti na sociálne ciele. po piaté, medzinárodne organizovaný zločin v EÚ. Po šiesté, azijský organizovaný zločin v EÚ, implementácia charty základných práv EÚ a dopad na činnosti agentúr EÚ. Eh, konkrétne IASO, Frontex, Europol. Niektoré politické skupiny požiadali o zváženie cieľa jednej zo štúdií, ktorá bola pôvodne navrhnutá a prezentovaná s novými návrhmi. Budeme pracovať na týchto návrhoch a môžeme sa s tým vrátiť s koordina- ku koordinátorom s novými návrhmi čo najskôr. Takže to je všetko. Teraz Postupujeme k bodu číslo 15. 14, bod číslo 14. Vytvorenie hodnotiaceho mechanizmu na overenie uplatňovania šengenského AKI. Máme tu agendu, kde je spravodajca pán Kojo už nejaký čas pracuje na tejto téme a cieľom tohto bodu je druhá výmena názorov za prítomnosti mm, externých expertov. Vítame medzi nami pána e, Sustra a pána Debera. Vítajte vo výbore Libe. Na iniciatívu pána Kolia sme tiež e, pozvali oboch expertov, týchto dvoch expertov, pána Šustra, ktorý pracuje v Rade ministrov v pracovnej skupine Šcheval a pána Patrika Debera, takže francúzština, materský jazyk. Je to francúzsky zástupca v pracovnej skupine Ševal. Takže najskôr dávam slovo spravodajcovi a potom si vypočujeme našich expertov. Potrebujeme krátke vyhlásenia, no a potom dáme slovo e, komisii a predsedníctvu. A to potom otvoríme diskusiu s členmi výboru LIBE, takže pán Koelio, máte slovo. Ďakujem pekne. Najskôr by som chcel poďakovať e, tým, ktorí prijali pozvanie na našu popoludnejšiu schôdzu. Chceme mať hodnotiaci e, nástroj, ktorý by zlepšil súčasný e, nástroj šengenského AKI a bol by to skutočne európsky systém. Navrhujem, aby sme si vypočuli najskôr našich rečníkov a expertov z komisie. Som si istý, že nám povedia tie najdôležitejšie veci a poprosil by som ich, aby zodpovedali tri otázky, ktoré sú pre nás veľmi dôležité. Takže poprvé dvojité normy. Návrh komisie pokrýva systém spojený s, s predbežnými overeniami v prípade prístupu kandidátov a hodnotiace systémy pre krajiny, ktoré sú súčasťou Schengenu. Takže moja prvá otázka. Či by sme nemali mať jednotné e, prihlášky jednotná aplikácia bez rozlišovania alebo odlišného prístupu ku kandidátskych krajinám a e, prístupy k existujúcim členom Schengenu. Druhá téma alebo druhá otázka sa týka dopadu v kandidátskych krajinách. Nevieme, aké sú dopady v prípade, že hodnotenie e, nie je najkvalitnejšie a ak sa nedostanú do Schengenu a členské krajiny nemajú žiadnu nadväznosť eh, v prípade negatívneho výsledku. Takže moja otázka je, či by sme nemali mať nejaké sankcie, ktoré by boli uplatňované v členských krajinách, ktoré už sú členmi Schengenu v prípade, že hodnotenie kritérií ukáže, že sú tu vážne chyby ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť celého šengenského priestoru. A posledná otázka sa týka niektorých kolegov z Libe a ich prístupu. Niektorí ľudia navrhli, že keď sa hodnotí Schengen, tak by sa mali uh, uplatňovať odlišné kritéria, ktoré by zahraňali aj uh, dozor krajiny a externých hraníc. Uh, teda mať tu zahrnuté iné zdroje, nie len e, počítače, ktoré všetko overujú, ale aj ďalšie kritéria, ktoré nám umožnia zmerať dôveryhodnosť systému. Takže všetci budeme mať pocit, že šengenský priestor je bezpečný. Moja otázka teda je, či takéto kritéria budú prijaté, ak sa príjme iná séria kritérie, či sa to zvolí a ktoré z týchto kritérií by sa mohli zvoliť. To sú moje otázky. Ďakujem pekne. Ďakujeme pánovi Koľovi a teraz by sme si mali vypočuť eh, najskôr najskôr nášho prvého experta Martina Šustra a teraz mu dám slovo na komentár, aby sme mohli potom nechať priestor na diskusiu, potom čo si vypočujeme aj druhého experta. Takže pán Šustr, máte slovo. Dámy a páni, príjemné popoludnie. Najskôr chcem poďakovať výboru Líbe, pánovi predsedovi, ako aj spravodajcovi za to, že mi dali tú, tú príležitosť vyjadriť svoje stanoviská k novému návrhu komisie Nebudem skrývať to, že mm, moje stanovisko je vo veľkej miere, miere stanoviskom Českej republiky. Možno, že už na začiatku by som mal povedať, že Česká republika víta všeobecnú podpo- a podporuje návrh komisie. Predtým, ako teda budem hovoriť o troch otázkach, ehm, e, na ktoré mám odpovedať, by som najskôr krátko načrtol výhody a nevýhody nového návrhu, ako to vnímame my. Pokiaľ ide o hlavné slabé systémy súčasného systému, tak tie sú nasledovné. Najdôležitejší e, je tá nadväžná časť hodnotenia, kde členské krajiny musia napraviť nedostatky a mm, podať správy o zmenách na základe odporúčaní. Momentálne sa v tejto oblasti nedá veľa urobiť v prípade, že členská krajina nezlepší danú situáciu. Takáto situácia samozrejme má dôležitý dopad na iné šengenské krajiny a ak jedna krajina nesplní kritériá vyplývajúce zo Schengenu, tak e, z, následky ich znášajú všetky. Čo by e, eventuálne, e, ako to skúsenosti ukazujú, mohlo viesť k dozatočným opatreniam, také ako sa napríklad dejú na českých hraniciach. Ale politický cieľ šengenskej spolupráce eh, by mohol byť spochybnený a to eh, znižuje kvalitu právnych, eh, právnej, právneho zaručeného slovného pohybu osôb. Tiež je tu neschopnosť overiť si kľúčové aspekty Schengenu, konkrétne absencia kontrol, pokiaľ ide o prekračovanie vnútorných hraníc, ako to funguje v praxi. Pokiaľ ide o sťažnosti občanov, tak um, tu môžu byť len otázníky, či to tak vždy je. A myslím, že nemusím zdôrazňovať e, na tejto pôde, že ani voľný pohyb, ani bezpečnosť, e, ktoré náležia ktoré sú najviac oceňované spomedzi európskych hodnot, že toto by sa nemalo ohroziť alebo porušiť. Nový návrh komisie eh, rieši tieto aspekty, hoci v prípadoch nadväzných opatrení by to mohlo byť ešte e, niečo viac, mohlo by to ísť ďalej. Posledné stretnutie ministrov vnútra ukázalo, že diskusie by sa mohli otvoriť o nových možnostiach e, prerušiť členstvo v Schengene v prípade, že sú konštatované vážne nedostatky, ale k tomu sa vrátim neskôr. Ako európsky občan vítam nové možnosti vývoja, pokiaľ ide o vnútorné hranice, tak ako sa to predpokladá v článku 12. Európsky občania majú právo voľne sa pohybovať cez vnútorné hranice a toto právo, e, jeho dodržiavanie by malo byť predmetom hodnotiaceho mechanizmu. Okrem toho, som zástupcom členskej krajiny a teda e, tento článok by sa mohol zmeniť a doplniť iba v prípade, že do toho budú zaangažovaní okrem členov komisie a experti z danej krajiny. Bez toho, že by som chcel ísť do podrobností, zdôrazním ďalšie pozitívne aspekty a ako aj tie, ktoré sú v návrhu, napríklad systematické využívanie rizikových analýz, ktoré poskytuje Frontex, alebo preplácanie nákladov na expertov, poskytovanie informácií Európskeho parlamentu na pravidelnej báze, väčšia synergia v hodnotení šengenskej spolupráce. Myslím si, že aj ďalšie požiadavky stoja za zmienku. Sú to nedostatky ako napríklad e, požiadavka zachovať e, súčasné postupy z e, dielania najlepších postupov, keď sa uplatňuje šengenské Akia tiež požiadavka začať prakticky implementovať nové nástroje po roku 2014, keď sa súčasný program skončí. Dôvod preto je ten, že súčasný 5-ročný program beží do konca roku 2013 a je tu také presvedčenie, že mm, by sa všetky pravidlá mali uplatňovať rovnako. E, na začiatku nového 5-ročného plánu, keď budú platiť teda nové pravidlá. Ešte krátke stanovisko k trom ďalším aspektom. To sú skutočné e, naozaj myšlienky na zamyslenie. Poprvé, rozličné hodnotiace nástroje pre kandidátske krajiny a členské krajiny. Verím, že v duchu rodinného biznisu členské krajiny by sa mali rozhodnúť, či kandidátska krajina splnila kritéria, aby sa dostala do šengenského priestoru a že pre tieto krajiny je potrebné implementovať šengenské aky v plnej miere a podmienky musí musia byť jasne definované. Iba takýmto spôsobom princep rovnakého zaobchádzania eh, môže byť zachovaný. Preto, aby sme zaručili rovnaké kritériá, eh, súčasné hodnotiace nástroje a síce šengenský katalóg pre priame aplikácie šengenského akia najlepších postupov. Eh, toto by sa malo zachovať. V každom prípade Eh, koexistencia dvoch orgánov komitologického výboru a orgánu rady, to nie je nič nové, majú eh, podobné prístupy, funguje to aj v iných oblastiach, ako aj v šengenskej spolupráci, napríklad eh, vo vízových otázkach, keď máme pracovné skupiny a výbory, ktoré pracujú v oblasti víz. Po druhé, možné sankcie v prípade, že sa hodnotenie ukáže ako nedostatočne dobré. Eh, efektívnejší postup, ktorý identifikuje nedostatky. A tu musí dôjsť k náprave a toto všetko môže byť len prospešné. Preto by sa mali vytvoriť nové pravidlá, ktoré by mohli mm, vyústiť aj do predušeného členstva Schengenu alebo do nejakých finančných sankcií. Takéto niečo je potrebné. Akokoľvek ťažko to z praktického hľadiska môže vyzerať, e, pokiaľ ide o realizáciu sankcií, musíme zachovať vzájomnú dôveru a každá členská krajina musí cítiť, povinnosť plniť, musí cítiť tú povinnosť, že pravidla musia byť splnené. Pokiaľ ide o sankcie, tak e, doterajšie sankcie nie sú postačujúce. Po tretie, možné dodatočné kritéria tu si musíme uvedomiť jednoduchú skutočnosť. Hovoríme o nástroje hodnotenia šengenského aký a preto hodnotenie sa musí sústrediť na opatrenia, ktoré sú u šengenskom aký a nie na ďalšie aspekty, ktoré nevychádzajú z aký. Samozrejme, že budúce rozšírenie rozsahu hodnotenia nie je vylúčené pod podmienkou, že budeme dodržiavať rozsah aký, boj proti organizovanému zločinu alebo korupcii, to je v ustanoveniach e, šengenského aky a potom to musí byť predmetom šengenského hodnotenia, ale nie predtým, ako sa to tam dostane. Takže na záver e, sa obmedzím na poukázanie na to, že že sme na začiatku diskusí a niektoré ďalšie základné aspekty návrhu, pokiaľ ide o právny základ, účasť e, Spojeného kráľovstva a Írska komisie, toto všetko zostáva uh, na riešenie v budúcich, e, na budúcich stretnutiach, alebo teda je to naša budúca práca. Uvidíme, čo prinesie výmena názorov dnes a ďalšie výmeny názorov. Ďakujem e, za slovo a ďakujem za pozornosť. Ďakujem pánovi Šustrovi a teraz si vypočujeme pána Debera, francúzského predstaviteľa. Máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Aj ja vám chcem poďakovať za to, že ste mi dali príležitosť, teda príležitosť francúzskému expertovi, by sa vyjadril v mene krajiny, ktorú zastupuje. E, budem reagovať na každú z vašich otázok e, po krátkom expoze, po prezentácii stanoviska Francúzska, ktoré e, nadvezuje na 5 hlavných bodov tým, že budem komentovať najskôr predbežne Eh, veci tým, že priaznivo vítame a pozitívne vítame nový nástroj komisie, ale myslíme si, že v tejto etape by mal byť ambicioznejší, pretože aby eh, sme dosiahli eh, skutočnú pridanú hodnotu, takéto niečo je potrebné. Prvá vec, kde by sme, ktorú by sme chceli mať v tomto novom nástroji, je je posilniť úlohu komisie. No a toto, a ďakujem, a tým budeme brať do úvahy súčasné skúsenosti z hodnotenia e, Schengenu a obmedzenia, ktoré z toho vyplývajú. Myslíme si, že komisia by mala um, prinášať uh, viac väčšiu pridanú hodnotu v analýze, pokiaľ ide o odporúčania a hodnotenia. Možno by mala mať väčší odstup, ako je to v súčasnom postupe, alebo ako e, to robia členské krajiny. A ešte raz, mal by sa, mala by sa posilniť objektívnosť týchto hodnotiacich správ. Toto je taká prvá línia úvah ktoré by sme, na ktorú by sme sa chceli sústrediť v tomto novom nástroji. Druhé želanie, ktoré chceme, aby sa bralo do úvahy, je úloha pre komunitárne agentúry, ktorá by sa mala zintenzívniť. Teda v dvoch etapách v nástroji hodnotenia Schengenu v príprave hodnotenia samotného a to zo strany agentúry Frontexu, ale nie iba toľko. Chceme, aby Europol a Eurojust mali posilnenú úlohu v týchto hodnoteniach. Samozrejme, že pre Frontex v prípravnej fáze a pre Europol máme na mysli na analýzy rizika, ktoré by mohli pokiaľ ide o migračné hrozby pre Frontex a organizovaný zločin v prípade Europolu. tieto by mohli priniesť prednú hodnotu a potom zintenzívnenie, pokiaľ ide o možnosť mm, prospešných príspevkov e, v celom hodnotení. Tretí prvok je odpovedou na jednu z otázok, ktorú položil pán predseda a síce konštatujeme, že momentálne nástroj hodnotenia, keď sa konštatujú nedostatky viac menej vážne zo strany na strane uplatňovania šengenského aky, že tieto nevedú k nejakým sankciám, k reálnym sankciám s výnimkou prípadov, ktoré sa týkajú e, vždy prítomnej možnosti pre komisiu e, začať postup pri porušovaní pravidel, ale súčasný nástroj um, znamená, že sa urobí znové hodnotenie v prípade nedodržania kritérií a nie, nie je tu taký odradzovací charakter uh, v prípade, že hodnotenie príde dospeje k odporúčaniam, ktoré nie sú plne uspokojivo uplatnené. Sme teda toho názoru, že by e, bolo potrebné prísť so sankčným systémom alebo systémom sankcií, ktorý by mal silný charakter, progresívny podľa závažnosti daného prípadu, kde by kde by sa jasne poukázalo na nedostatky. E, francúzska administratíva premýšľa nad typmi sankcií. Citovali ste niektoré z nich, môj kolega citoval niektoré z nich pred chvíľkou, ktoré by mohli viesť až k vylúčeniu zo Schengenu, ale momentálne nemáme ešte jasné rozhodnutie alebo jasnú ideu o tom, aký typ sankcií by sa mal navrhnúť v tomto novom nástroji hodnotenia. Samozrejme, že náš príspevok e, predložíme, ale sme jednoznačne naklonení tomu, aby bol systém sankcií nielen e, sankcií ako taký, ale mal by to byť systém, ktorý bude mať prevenčný účinok E, ďalší bod, na ktorom Francúzsku veľmi záleží, je spojený s tou skutočnosťou, že v novom nástroji budú dva režimy. Jeden režim hodnotenia pre členské krajiny, tu sa bude plne uplatňovať šengenské aky a toto je poslanie tohto nového nástroja. Týka sa teda týchto krajín a neplatí v globále pre krajiny, ktoré chcú vstúpiť do šengenského priestoru. Takže patríme medzi krajiny, ktoré si myslia, že e, nemali by sme vytvárať e, rozličné kategórie, ktoré ešte neuplatňujú alebo plne neuplatňujú šengenské aky, pretože nevidíme význam a zmysel. A opieram sa o to, čo povedal predrečník, že by tu mala byť jednota režimov a úloh a rešpektovania šengenských pravidiel. Keby sme boli e, laxnejší v prípade krajín, ktoré ešte nemajú Schengen, ako v prípade krajín, ktoré ho uplatňujú v plnej miere, tak e, to by nemalo zmysel, pretože tí druhí sa chcú stať tými prvými. to by e, škodilo celému šengenskému priestoru a vzájomne dôvere medzi šengenskými krajinami. Ďalší bod. Už bol spomínaný. Sa týka potreby zapracovať všetky aspekty do hodnotenia, do rozsahu pôsobnosti nového nástroja. Všetky aspekty, ktoré patria do oblasti vzájomnej dôvery medzi členskými krajinami Schengenu, ktorý je priestorom voľného pohybu. Poznáme súčasný rozsah pôsobnosti, hodnotenia Schengenu a tento aspekt dôvery, ktorá musí byť vzájomná, a musí absolútne chrániť. Je to základ voľného pohybu. Chceli by sme, aby sa okrem súčasného rozsahu pôsobnosti hodnotenia Schengenu teda ochrana údajov, informačných systémov Schengenu, kontrola na hraniciach, na vonkajších hraniciach, e, policajná spolupráca. Tu by sme chceli pridať spolahlivosť, hodnotenie spolahlivosti e, procesu boja proti organizovanému zločinu, proces e, boja proti korupcii teda všetky kritéria, ktoré ešte raz umožňujú zaručiť to, že sa v rámci Schengenu zachová vzájomná dôvera medzi šengenskými krajinami. To je absolútne nevyhnutná, absolútne nevyhnutný faktor pre túto spoluprácu. Toľko, pán predseda, veľmi stručne z mojej strany, ale samozrejme som vám k dispozícii ako aj vám, dámy a páni poslanci. V prípade, že máte otázky, ktoré sú podrobnejšie charakteru, toto sú línie, nad, ktorým sa, nad ktorými sa zamýšľame, teda zo strany francúzskej administratívy. Toto je hlavná orientácia našej práce. V tomto novom mechanizme by sme to chceli brať do úvahy. Musí byť tento nástroj ambiciózny, pretože má upevniť a posilniť režim voľného pohybu uh, v rámci šengenských krajín. Ďakujem, pán predseda. A ďakujem za slovo a ďakujem vám za pozornosť. Ďakujeme vám, pán uh, Deber. No a teraz si vypočujeme komisiu, ak teda sa chce vyjadriť. Chceli by ste sa vyjadriť tejto situácii, alebo teda rada, ktorá je zastúpená pánov Timeu Ondič. Rada? Nie? Nechcete? Predsedníctvo rady nechce? Možno som zle povedal vaše meno. Nech sa páči, ak chcete, máte slovo. Prosím, ste sa predstavili. Ďakujem pekne za slovo. Dovolte, aby som stručne povedala pár slov o práci, ktorá sa vykonala v rámci pracovnej skupiny Ševal, pracovnej skupiny Rady. Chcel by som poskytnúť taký stručný prehľad. Viacerí z vás iste vedia, že Rada predložila stanovisko na konci belgického predsedníctva, odtedy predbehli, prebehli už určité rokovania a mohli sme si tak zbežne pozrieť ten návrh. Zatiaľ to vyzerá tak, že členské štáty by mohli podporiť všetky návrhy, ktoré sa zameriavajú na lepšie fungovanie hodnotiaceho mechanizmu. Členské štáty v súčasnosti sú toho názoru, že tie skúsenosti, ktoré sa podarilo doteraz nazbierať, by sa mali využiť v rámci nového návrhu. Je nutné využiť túto možnosť. Sú tu členské štáty, ktoré napríklad podporujú možnosť, aby sa identifikovalo, do akej krajiny chcete poslať experta. Teda malo by byť, malo byť možné o tomto rozhodnúť. A čo sa týka zvyšovania efektivity, chce mechanizmu zahrnúť Frontex a väčšina členských štátov podporuje túto myšlienku. Frontex by sa zúčastňoval a spolupracoval v rámci hodnotenia rizika a zároveň by prispieval k, k hodnotiacemu programu, výročnému hodnotiacemu programu. Na druhej strane je nutné spomenúť, že členské štáty sú toho názoru, že tie kroky, ktoré vykonali členské štáty ako aj komisia, že tá rovnováha by mala byť posilnená, čo sa týka čo sa týka šengenského priestoru, nutné overiť voľnosť pohybu a to, ako sa to má vykonávať, je tu, tu, tu je rozpoltená naša pracovná skupina. Sú takí, ktorí tvrdia, že nie je nevyhnutné zaviesť nejakú kontrolu tejto oblasti, zatiaľ čo je tu druhá časť, ktorá si myslí, že nie len experti komisie, ale ako aj experti členských štátov by sa mali zapojiť do tohto hodnotenia. Chcela by som teraz načrtnúť, ako funguje komitológia. Toto navrhuje rada v tom zmysle, aby tam boli zapojení experti členských štátov. Členské štáty sú veľmi obozretné v týchto otázkach a komisia navrhla nový postup komitológie, a zdá sa, že členské štáty e, v súvislosti s, týmto, s tým zasadaním vypracujú svoje návrhy. To je bolo zhruba všetko. Pevne verím, že sa podarí prijať v najbližších schôdzach e, kroky správnym smerom a ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz by som dal slovo komisie. E, slovo má pani Monika Mozhamer. Chcete sa vyjadriť? Thank you very much, chairman. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pekne za tú iniciatívu, s ktorou prišiel spravodajca. Myslím si, že je dôležité mať nielen technickú, ale aj kvalitatívnu diskusiu o tomto návrhu. Chcela by som sa zamerať na tri body, ktoré spomenul spravodajca. Začala by som tým, že ide tu o tie rozdielne štandardy, ktoré by prípadne mohli vzniknúť Komisia chce prísť novom hodnotiacím mechanizmom pre druhú časť mandátu, potom ako sa zrušia hraničné kontroly. My sa tu opierame o tú situáciu, aj keď obidvaja rečníci, pán Šustr a pán Deber, to vyjadrili rozdielným spôsobom. Komisia v každom prípade tu vidí iné dôsledky ak členský štát ešte nie je súčasťou Schengenu a hodnotenie nevedie k pozitívnom výsledku, ten dôsledok je jasný, to znamená, že tie vnútor, kontrolné vnútorných hranice sa nezrušia, nezrušia. A potom sa dostávame k druhému bodu, čo je vlastne to hlavné v rámci toho návrhu. Asi všetci sa na tom zhodneme, že musíme posilniť hodnotenie. To znamená, že musíme mať efektívne prostriedky na to, aby sme sa zaoberali nedostatkami, aby sme implementovali odporúčania Dôležité je sa zamerať na takéto nedostatky a chyby. Musíme mať na to potrebné nástroje, aby sme mohli reagovať. Návrh komisie už priniesol určitý postup. To znamená, že ide o to, aby sa posilnila transparentnosť, aby každý bol informovaný o príslušných krokoch. Sú tu určité stimuly, ktoré súvisia s uplatňovaním aký, ale zároveň sa chceme zamerať aj na ďalšie možné nástroje. A neviem, aký názor parlamentu, kde sme mohli zaviesť určité sankcie a lepšie hodnotenie, preto sme otvorení takýmto možnostiam a tešíme sa na diskusie o tom, že si vypočujeme konkrétne príklady v tomto zmysle. Čo sa týka tretieho voda, čo sa týka rozšírenia hodnotenia aj na ostatné oblasti, kde by napríklad išlo hodnotenie vzájomnej dôvery, kde by išlo o to, či členský štát úspešným spôsobom bojuje proti korupcii, či sú vytvorené opatrenia, ktoré sa zaberajú bojom proti organizovanému zločinu. Tu by sme sa dostali vlastne k tomu šengenskému aky ako takému a tu skôr ide o to, že implementácia šengenského aky do Európskej únie súvisí s tým vlastne, čo vytvorila rada. Čo, je, o čo tu vlastne ide? To sú opatrenia, ktoré rada považuje za dôležité na to, aby sa mohli odstrániť kontroly vnútorných hraníc. Preto rada vždy jasne naznačuje, o aké nástroje ide, ktoré sa majú rozvíjať v rámci šengenského aky. Ak teda rada je toho názoru, že nastal určitý vývoj v rámci Schengenu a je možné teda mať priestor bez hraníc, tak je nutné vytvoriť takýto priestor a to je vlastne aj ten význam, prečo mechanizmus hodnotenia sa zameriava na hodnotenie šengenského aky. Ak teda chcete tak povedať postúpiť ďalej, je dôležité identifikovať príslušné aky, ako aj šengenské aky. To je bola moja odpoveď na tieto eh, body, ktoré boli spomenuté a veľmi sa teším na diskusiu, ktorú budeme viesť v budúcnosti. Ďakujem pekne. Thank you. Now... Open floor. Výborne, otvárame diskusiu. Mám tu zoznam rečníkov, ktorí by chceli vystúpiť. Najprv pán Inču. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumim uh, Ďakujem Pekne, pán predseda. Chcel by som poďakovať aj z mojej strany expertom. Ďakujem tiež uh, Karlosovi Kojovi, ako je už zvykom, je to expert vo svojej oblasti a ja som tieňový spravodajca pre jeho správu. E, podporujem to, čo hovorí. Mm. Sledoval som jednu časť odpovedí na otázky pána Kolia na expertov a aj ja by som chcel priniesť jedno upresnenie. Musíme sa vyhnúť týmto dvom systémom hodnotenia pre kandidátske krajiny a členské krajiny. To isté platí, pokiaľ ide o návrh zaangažovania Frontextu. Toto je veľmi dobrý návrh, pokiaľ ide o to, čo povedal zástupca Francúzska, teda zavedenie nového systému hodnotenia k korupcii, k organizovanému zločinu a podobne. Čo môžem k tomu dodať? Tieto opatrenia by mohli byť dobré, ale musíme ich e, presne definovať a musíme pochopiť, čo tieto opatrenia majú pokryť, pretože toto je oblasť, ktorá by sa mohla e, použiť na politické účely. Ako to povedal e, predstaviteľ komisie, tieto kritéria musia byť v šengenskom aký. V technickej forme neviem, ako budeme postupovať, ako zistíme, koľko sa ukradlo, koľko e, ľudí nelegálne prekročilo hranice a podobne. Myslíme teda túto technickú a politickú e, časť oddeliť Myslím, že pravidla hodnotenia a kritéria prístupu do Schengenu e, nemôžeme zmeniť v prípade krajín, ktoré už prešli touto fázou hodnotenia. Či už ide o legislatívnu rovinu, ako aj proces všeobecne. Neviem, či tento návrh skrýva niečo iné, dúfam, že nie. Pokiaľ ide o zavedenie sankcií, tak tieto musia byť progresívne a musia odzrkadľovať závažnosť eh, konštatovaných nedostatkov. Eh, musíme sa zamyslieť eh, pred tým, ako uvalíme sankcie nad systémom pomoci, členskej krajine, ktorá nesplnila svoje povinnosti, ktorá nerešpektovala e, šengenské kritéria. Možno, že nie zo svojej vlastnej chyby, alebo tu bola zhoda okolností, vidíme to aj teraz, sú tu závažné migračné toky. A ešte posledná otázka, ktorú by som chcel, e, na ktorú by som chcel upozorniť. Nemôžeme tolerovať, aby Európsky parlament bol len divákom v hodnotení a v implementácii šengenských požiadaviek, pretože Lisabonská zmluva nám dáva e, plné kompetencie v prípade e, vnútorných otázok. Európsky parlament musí byť informovaný o záveroch e, hodnotení a opätovných hodnotení a o nápravných opatreniach, ktoré sa navrhujú pretože sa musíme vyhnúť situáciám ako napríklad tá nedávna, ten nedávny prípad, hovorili sme o hodnotení správy, ktorá sa týkala vstupu Rumunska a Bulharska do šengenského priestoru. Ďakujem za pozornosť. Oh, Mr. Ilčev. Ďakujem pekne, teraz pán Ilčev. Ďakujem pekne pán predseda. Ja by som chcel pogratulovať spravodajcovi, pánovi Koeliovi. Dovolte, aby som sa s vami podelil o nasledovné. Dnešné zasadanie sa zaoberá výborným návrhom pána Koelia. Vypočuli sme si experta z Českej republiky a z Francúzska, ktorí sa snažili e, tomuto tomuto konštruktu dýchnuť život. A dôležité je, aby sme prispeli k obohateniu vízie, aby sme riešili úspešnejším spôsobom naše problémy v budúcnosti. Úsilie, ktoré vyvinul pán Coelho, ako aj experti, sa zameriavali na to, aby sa prekonal konflikt záujmov. Tu ide o pristúpenie Bulharska a Rumunska do šengenského priestoru. Zároveň toto úsilie sa zameráva na to, aby sa poskytli záruky, že tieto štáty nebudú znamenať nejakú ďalšiu hrozbu pre bezpečnosť Európskej únie potom, ako sa pripoja k šengenskému priestoru. Keď sa zameráme na tú myšlienku toho, že by sa mal e, zlepšiť hodnotiaci mechanizmus, chcel by som povedať, že ja by som bol veľmi rád, keby tento mechanizmus fungoval lepšie. Takto to povedal pán Coelho. Áno, mali sme sa zamerať na kvalitnejší mechanizmus. Nemali by sme vyvolávať dojem, ale že chceme tento mechanizmus komplikovať. Že chceme e, vytvoriť taký mechanizmus, kde budú prevažovať nejaké sankcie. Dôležité je to zabezpečiť tak, aby to fungovalo lepšie, dokonalejšie a nie, aby to bolo iba nejako prísne. A tu sa dostávam k téme sankcií. Dôležité je, dôležité sa zamerať na istú nuancu. Jeden z expertov sa zameral na nevyhnutnosť sankcií a spomínal sa tu určitý systém sankcií. Myslím si, že mnohí občania, ako aj mnohí politici, tak v Bulharsku, ako aj v Rumunsku, by asi radšej uprednostnili systém sankcií ako možné sankcie, lebo ak je tu iba možnosť nejakých sankcií, vlastne neviete, čo môžete očakávať a neviete, kedy to môže nastať. Z hľadiska času, ale ak máte jasný systém sankcií, ktorý je pripravený dopredu, veci sú jasnejšie a dalo by sa povedať, že aj spravodlivejšie. No a teraz ďalšia myšlienka. Ide o to, že vonkajšie hranice by mali byť kontrolované nielen pomocou počítačovej techniky, ale mala by sa využiť aj nejaká ďalšia analýza. Nikto v Rumúnsku ani Bulharsku by sa nebá, nebránil tejto myšlienke. My sami predsa e, budeme mať prospekt z toho, ak naše hranice budú dobrým spôsobom monitorované, keďže čoskoro sa z nich stanú vonkajšie hranice únie. A tu sa dostávame k najcitlivejšej otázke akým spôsobom prepojiť rozdielne kritériá. Musíme sa snažiť byť čo najpresnejší v tejto oblasti. Je tu jedna myšlienka, ktorá nebola dostatočne e, jasne e, objasnená. Možno, že niekto z kolegov na to nadviaže. No, o čo mi vlastne ide? Je o to, že keď si pozrieme ten mechanizmus, ktorý tu máme, kde ide o boj proti proti organizovanému zločinu, kde ide o efektívnosť súdneho systému, toto všetko sa vlastne mení na nový hodnotiaci mechanizmus, ktorý sa týka šengenského priestoru. Musíme byť otvorení. Dalo by sa to iste spraviť, ale bol by to taký nejasný experiment. Ak by ste vytvorili určitý rebríček krajín podľa toho, aká je tam korupcia, ste ich hodnotili podľa efektívnosti súdneho systému, tak by tu vlastne vznikli e, pochybnosti. A možno si neuvedem dostatočne, ako vyzerá tá situácia, ale podľa mňa sme nemali nejakým spôsobom kategorizovať členské štáty podľa toho, aká je v nich korupcia a ako funguje súdny systém. To sú dynamické fenomény. Korupcia môže byť prítomná dokonca aj v starých členských štátoch, v starých demokrátach tak povediať, nemusí existovať v nových členských štátoch, alebo samozrejme naopak. Táto spolupráca a tento monitorovací mechanizmus, ktorý sa týka boja proti korupcie a ktorý sa týka zvyšovania účinnosti súdneho systému, to podľa mňa tým sa môžeme zaoberať v budúcnosti, ale zdôrazňujem, že v budúcnosti. Lebo naše, naša spoločnosť by chcela, aby tento mechanizmus konečne už bol ukončený a nemali sme tu iba používať nejaké mechanizmy z toho starého systému a jednoducho z toho vytvárať nejaké nové hodnotiace mechanizmy Schengenu. Ja som pomerne optimistický, čo sa týka naplnenia našich úloh. Tie štáty, o ktorých tu hovoríme, Bulharsko a Rumunsko, vyvinuli veľké prípravné úsilie v posledných týždňoch a mesiacoch. Uskutočnili sa aj viaceré návštev bulharsko-tureckej hranice, ehm, skúmala sa aj, aj skúmalo sa aj pobrežie Bulharska, vyvinulo sa veľké úsilie. Iste tu hovoríme o určitých skupinách alebo ozbrojených zložkách, ktoré sú dobre pripravené, nikdy sa nezúčastnili e, bojových operácií. A tu si musíme uvedomiť, že aká situácia nastane, keď tieto štáty sa stanú súčasťou šengenského priestoru. Samozrejme, keď tieto štáty vstúpia, je možné veci ešte zlepšovať a to veľmi výrazným spôsobom. Z hľadiska sankcií je dôležité povedať, aby sme to nemali možné alebo prípadné sankcie, mali sme mať jasný systém sankcií. Ďakujem pekne. Now. Ďakujem pekne. A teraz pán Marinescu. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem poďakovať expertom za ich prezentáciu. A mám jednu otázku a potom niekoľko pripomienok. Moja otázka. Mali experti na mysli to, čo sa deje dnes, alebo nie? Myslím si, že to, o čom hovorili, sa týkalo skôr iných vecí ako tých, ktorí nás trápia dnes. Dnes hovoríme o nariadení, ktorým by sa implementoval hodnotiaci mechanizmus preto, aby sa zistilo, či sa šengenské aky implementuje dobre alebo nie. A ja som presvedčený, že musíme hovoriť len o tomto novom nariadení. Niektoré veci spomenuté zo strany našich hostí, konkrétne náš francúzsky host, podľa mňa hovoril o tom, čo sa netýka súčasnej aktuálnej situácie. Je jasné, že tento hodnotiaci mechanizmus implementácií šengenského AKI má za cieľ aby sa vytvoril nástroj hodnotenia a aby sa zistilo, či sa šengenské aky implementuje dobre v krajinách, ktoré sú už členmi šengenského aky a kde sa tento aky e, implementuje, uplatňuje v plnej miere. Potrebujeme rovnaké kritéria, podobné kritéria pre všetky krajiny či už pre krajiny, ktoré už sú členmi alebo ktoré sú len kandidátmi. Kritéria musia byť rovnaké. Pokiaľ ide o úroveň e, aplikácie, aj táto musí byť rovnaká. Preto hodnotenie technicky to inak nie je možné. Ako chcete uplatňovať toto nariadenie? E, v krajine, ktorá už musí uplatňovať šengenské pravidlá. Hovoríme o ročných inšpekčných programoch, hovoríme o analýze rizika, hovoríme o ročných programoch, ale nemôžete uplatňovať tieto kritéria pre krajinu, ktorá je len kandidátom na vstup táto krajina musela prejsť e, dvo, až 5-ročným procesom adaptácie. Tu musí byť ten proces úplne iný, pretože táto krajina vychádza od nuly. Toto nariadenie sa teda musí týkať krajín, ktoré sú členmi šengenského AKI a má hodnotiť, či sa toto AKI implementuje dobre. A keď hovoríme o sankciách, normy nemôžu byť také isté. Krajiny, nie, ktoré nie sú členmi šengenského priestoru, nemôžu byť sankcionované rovnaké, rovnako ako krajiny, ktoré už členmi sú. Aj z právneho hľadiska to priateľné nie je. Myslím si teda, že veci nie sú jasné. Kritéria musia byť rovnaké a spôsob overovania implementácie Schengenu musí byť odlišný, pretože nemôžeme dať na rovnakú úroveň krajiny, ktoré už sú členmi a ktoré sú len kandidátmi. Tiež sa hovorilo o sankciách. Myslím si, že je to dobrá myšlienka, že je potrebné zaviesť systém sankcií nič menej tieto sankcie nemôžu byť súčasťou tohto nariadenia, musia byť súčasťou šengenského aký. Pretože v šengenskom aký sú kritéria a sankcie by tam mali byť tiež sankcie pre všetkých, ktorí nerešpektujú kritériá. Tu hovoríme o postupe hodnotenia na základe ročného alebo viacročného plánu, na základe analýzy rizík, a potom sa uro- vytvoria kritéria rešpektovania alebo nerešpektovania aký. alebo rešpekto, rešpektovanie aký, ale potreba zlepšenia niektorých e, kritérií. Toto všetko bude prvkom hodnotenia a potom e, je tu článok 15 kde rada alebo komisia rozhodnú, či v danom prípade je potrebné uplatňovať sankcie. Takže sankcie musia byť súčasťou šengenského dohovoru. Tam, kde sú kritéria, musia byť aj sankcie. Zavedenie nových kritérií. Môžeme o tom hovoriť. Ale znovu tieto nové kritéria musia byť súčasťou šengenského dohovoru. V takomto rámci môžeme tieto kritériá doplniť alebo niektoré staré kritériá vyradiť, teda tie, ktoré sa ukázali ako nepríliš dobré. Takže musíme začať novú diskusiu. Pri diskusii o to, tomto nariadení to nemôžeme vyriešiť. Musí to byť nová diskusia, ktorá sa bude zaoberať pridaním nových kritérií do šengenských pravidiel. Nemôžeme do tohto nariadenia zapracovať nové kritéria, pretože to nemá nič spoločné s tým, čo je predmetom tohto nariadenia. Súhlasím s tým, že úloha komisie sa musí posilniť, ako aj úloha oboch agentúr, Frontexu a Europolu. Ďakujem. Okay, thank you. Now, my... Ďakujem pekne. A teraz pani Ernst. Ďakujem pekne. Toto je skutočne veľmi citlivá téma a myslím si, že je dôležité si položiť otázku, čo vlastne chceme dosiahnuť. Na jednej strane chceme mať väčšiu istotu, to je jasné, a na druhej strane musíme zachovávať voľnosť pohybu. A Ako toto zosúľadiť, to je veľmi dôležitá otázka a, nad, a tým sa musíme zaoberať v rámci hodnotenia Schengenu, pričom ja to podporujem, to bez pochyby. Ale je tu teda otázka, akým spôsobom udržať túto rovnováhu a pre mňa je to ešte aj otázka zachovania primeranosti a myslím si, že mali by sme jasne naznačiť, že toto je dôležité aj pre štáty, ktoré pristúpili alebo ktoré chcú pristúpiť, aby všetci mali rovnaké práva a povinnosti a že tu musí byť zároveň aj jasný systém. Ďalej si myslím, že je dôležité povedať, že sú tu určité prístupové kritériá, ktoré majú uľahčovať samotný prístup pre štáty. To znamená, že to všetko spoločne musí viesť k tomu, aby sme tu mali jasný, jednotný zoznam kritérií a musíme sa ho držať. Lebo ináč by Európska únia nebola jednotná, tak to musím povedať. No a na druhej strane to hodnotenie sa musí opierať alebo zameriavať na Schengen ako taký. Nesmieme sa od toho odkloniť, musíme sa zamerať a roz, na to a rozhodnúť, čo chceme hodnotiť. A tu by som chcela položiť francúzskému kolegovi otázku. Hodnotenie e, spolahlivosti e, boja proti korupcii. Čo presne pod tým myslíte? Možno by ste to mohli nejako objasniť, že toľko a toľko skorumpovaných primátorov a starostov zistíme každý rok? To predsa nemôžeme očakávať od pristupujúcich štátov. Musíme sa presne zamyslieť nad tým, čo tu vlastne požadujeme. A či by to nemohlo byť prípadne kontraproduktívne pre celkovú súdržnosť Európskej únie. No a teraz sankcie pri nedostatkoch. Chcela by som pripomenúť iba, aké slová tu boli spomínané. Takže odstrašujúce mechanizmy, vylúčenie zo Schengenu, pozastavenie, kritizovanie chýb. Môžem povedať, iba to, že musíme veľmi obozretne zaobchádzať s týmito nástrojmi. Sankcie môžu byť skutočne aj kontraproduktívne a môžu eh, ísť nesprávnym smerom. A preto by som chcela byť obozretná a chcela by som krok za krokom diskutovať o tejto téme a určite budeme na to dostatok príležitostí. Ale iba teraz povedať, že toto je tá správna cesta, tak to musí byť. Myslím si, že tak by sme si to príliš zjednodušovali. A na, te, na tomto mieste by som chcel spomenúť Heslá ako Frontex a Europol z nemeckého hľadiska. Otázka Frontexu je dobrá, dobre pokrytá z hľadiska nášho teritória, nerobíme žiadne starosti, máme dobrú polohu, nerobíme si strach s tokom migrácií a nemáme tu nejaké veľké problémy s ilegálnou migráciou, poviem to takto drasticky. Musíme aj myslieť na špecifickú situáciu jednotlivých štátov a musí tu byť určitý priestor na to, aby sa zohľadnila táto otázka. Tak to je bolo všetko. Ďakujem pekne. Thank you. I'm Mrs. Stanoka. Ďakujeme pekne, pani Ždanoka. Thank you, chairman. Ďakujem, pán predseda. Budem veľmi stručná. Mám len jednu otázku na našich expertov. Týka sa sankcií. Spomínali ste, že nepostačuje uplatňovať také slabé sankcie, ako napríklad opakovaná návšteva a tiež ste spomínali ten ďalší extrém, ktorým je vylúčenie zo Schengenu. Ale nepočula som od vás, aké opatrenia, aké sankcie vy podporujete, aké vy navrhujete ako odborníci, ktoré by boli podľa vás náležité a najlepšie. Možno sa teraz až tak veľmi nevyužívajú, ale mohli by sa. A moja druhá otázka sa týka zástupcu Českej republiky. Vy ste zástupcom krajiny, ktorá vstúpila do Schengenu v poslednom kole a vy iste máte skúsenosti aj v tejto súvislosti. Ďakujem. Ďakujem pekne, hovorí pán predseda. Navrhujem, aby sme si teraz vypočuli reakcie našich odborníkov a potom na záver dáme slovo pánovi Koejovi. Poprosím, aby ste boli struční, veľmi by ste nám tým pomohli. Ako prvý pán Šustr, nech sa páči. Ďakujem pekne za udelenie slova, ďakujem aj za tie otázky, ktoré tu ozneli. Ja už som vystúpil dosť dlho a to, čo som povedal, zodpovedalo tomu, čo odznelo z úst poslancov. Takže sa obmedzím len na kratučkú reakciu na niektoré z týchto vystúpení. Začal by som tým, čo povedal pán Ilčev, Nepochopili ste ma celkom správne, mrzí ma, že som to nepovedal celkom jasne. Ja som hovoril o tých možných sankciách. A toto je naozaj iba hypotetická diskusia, ktorá tu teraz prebieha. Preto som povedal eventuálne alebo možné sankcie. Súhlasím s pánom Milčevom v tom, že ak sa dospeje k záveru, že sankcie je potrebné vytvoriť, tak e, takýto preventívny systém by mal byť naozaj predvídateľný, jasný. Našim cieľom za každým je v tomto systému hodnotení zachovať náležitú mieru transparentnosti. Rád by som využil túto možnosť aj na to, aby som uviedol, že Pokroky Rumunska a Bulharska hodnotíme veľmi pozitívne a pokiaľ ide o ďalšie vyhliadky, tiež sme optimistami. Stručne k tomu, čo povedal pán Marinesku. Áno. Je potrebné rozlišovať kandidátske krajiny a členské krajiny. A to konsekventne. Otázka sankcií je samozrejme mimoriadne citlivá. Ešte sme sa len začali zaoberať touto oblasťou. Malo by to byť e, riešenie to posledné, naozaj vylúčenie zo šengenského priestoru. Toto je veľmi extrémne riešenie, riešenie poslednej inštancie. A možno na tomto mieste zopakujem to, čo tu už odznelo, že toto je naozaj riešenie poslednej inštancie po tom, čo zlyhajú všetky ostatné možnosti nápravy situácie bez potreby uplatniť takéto drastické, drsné opatrenia. Ja osobne som presvedčený, že budeme mať dosť priestoru na prediskutovanie povahy a vážnosti opatrení a sankcií Toľko teda z mojej strany. Ďakujem pekne, pán Deber. Merci, Ďakujem, pán predseda. Pokiaľ ide o reakcie a možné orientácie, povedal som, že ide o technický eh, názor na zlepšenie eh, ustanovení tohto nástroja. Musíme nájsť technické riešenia na to, aby sme zachovali vzájomnú dôveru, ktorá je potrebná pre dobré fungovanie šengenského priestoru. Takže všetko sa zameriava na tento cieľ. A my hľadáme riešenia, ktoré sa nenachádzajú ľahko. E, hovorí sa o ťažkosti vytvoriť eh, hodnotiace kritéria kritériách, o kritériách dôvery, ktoré umožnia šengenským krajinám dobre spolupracovať. Je isté, že toto je skutočná výzva, na ktorej sme začali pracovať, vychádzajúca z metódy hodnotenia ktoré používame na národnej úrovni, teda nájsť možné transponovanie týchto hodnotiacich systémov. E, ide o deontologické postupy, rešpektovanie e, etických noriem v tých e, sektoroch, ktoré majú uplatňovať pravidla Schengen ale ešte raz musím zdôrazniť, že ak neurobíme túto prácu, tak budeme mať neustále problémy v budúcnosti a nezvýšime kvalitu spolupráce, ak sa nepozrieme na celý problém, ktorý je na stole, aj nad rámec legálne, aj nad legálny rámec, pretože je tu ešte politický rozmer, ktorý sa musí tiež brať do úvahy. V každom prípade experti pracujú na riešení v, tom, v tej technickej rovine. Well, let's hear now. Dobre teda. A teraz si vypočujeme záverečné vystúpenie spravodajcu pána Koja. Ďakujem, pán predseda. Na úvod dve pripomienky, ešte než zhrniem a uzavriem debatu, ktorá tu prebehla poprvé. Poprosím všetkých, aby vstup Rumúnska a Bulharska do Schengenu nespájali s týmto hodnotiacim šengenským systémom. Tento systém navrhla komisia Európsky parlament ho zamietol v oktobri 2009 vychádzajúce z môjho odporúčania. My sme Európsku komisiu požiadali, aby prišla s novými návrhmi. Komisia tak spravila. A teraz hovoríme o tomto systéme do budúcna. Neexistuje absolútne žiadne prepojenie na zložku Bulharska ani Rumúnska. To znamená, že my tu hovoríme o novom systéme hodnotenia a toto nemôže byť e, nejaká výhovorka na odkladanie vstupu Rumúnska a Bulharska do Schengenu. A tiež musíme zabrániť tomu, aby sa to vnímalo ako sprísnenie podmienok kontroly pre určité krajiny. Toto sú dve veci, ktoré som chcel takto na úvod povedať. Tiež sa chcem poďakovať maďarskému predsedníctvu za to, čo odprezentovalo a pevne verím, že budeme úzko spolupracovať v postupe spolurozhodovania, pretože o ten tu ide v prípade tejto problematiky. Rád by som využil účasť dvoch odborníkov z Českej republiky aj z Francúzska na to, aby som sa poďakoval obom krajinám, pretože ani jedna z nich nebola súčasťou malej skupinky členských štátov, ktoré sa snažili návrh Európskej komisie využiť na neudelenie práva spolurozhodovania Európskemu parlamentu, pretože v rade bola určitá opozícia proti sporozhodovaniu Európskeho parlamentu a Francúzsko ani Česká republika neboli v tejto malej skupinke členských štátov. pretože naozaj v rade boli snahy obrať Európsky parlament o jeho legitímne právo spolurozhodovania. A teraz záverečným poznámkam po rozprave. Myslím, že väčšina z rečníkov, ktorí vystúpili, vyjadrili názor, že by sme nemali mať dvojaký meter. Všetky členské štáty by mali mať rovnaké kritéria. Buď ide o kandidátov, alebo už o členov eh, šengenského priestoru. Ďalšia vec, na ktorej sa zhodneme, je, že ak takéto dvojaký meter uplatňovať nechceme, tak eh, je potrebné naviazať, na, nadviazať, napojiť na naše správy aj nejaké sankcie. Pretože ak niektoré krajiny nesplňajú kritéria a nemajú žiadne um, dopady, nemajú žiadne konsekvencie, tak je to mm, veľmi nepríjemné a musia pre takéto podmienky platiť rovnako pre členov ako pre kandidátske krajiny. Nesmú platiť iba pre kandidátske krajiny. Kandidátske krajiny musíme podporovať, aby vyriešili problémy, ktoré v nich ešte stále pretrvávajú. V záverečnej fáze, ak určitá krajina nesplňa požiadavky z hľadiska bezpečnosti v šengenskom priestore, a už sa táto krajina nachádza v šengenskom priestore, tak je potrebné zakročiť a zaviesť sankcie uplatniť sankcie, ale súhlasím s tými kolegami, ktorí hovoria, že by pre všetkých mali platiť rovnaké sankcie, teda, že by tu nemali byť nejaké krajiny prvej triedy a iné druhej triedy. Ďalšia vec. Myslím, že by sme sa mali viac pozhovárať o nových kritériách. Áno, nové kritéria sú potrebné, ale je tu aj určitá obava v súvislosti s týmito novými kritériami. Aké to budú? Ak tu budú nové kritériá, mali by to byť kritériá objektívne, tak aby nevznikali nejaké prípady subjektivity, ktorá by mohla kontaminovať tento šengenský hodnotiaci systém. A tie kritéria by sa mali teda uplatňovať rovnako na všetky členské štáty. Na záver, pán predseda, by som chcel zdôrazniť to, čo povedal pán Enču, pokiaľ ide o potrebu zapojiť Európsky parlament do tohto nového systému, aby sme boli informovaní o hodnoteniach na hraniciach, pretože Európsky parlament má právo byť informovaní o aktuálnom dianí, tak aby sme mohli garantovať našim občanom, že šengenský priestor je priestorom bezpečnosti. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Kojo. Len chcem oznámiť, že prezentácia návrhu správy bude 11. apríla, respektíve 12. apríla v výbore LIBE. Ďakujem pekne obom hostom, zakývame im dovidenia a pokračujeme k ďalším bodom. Trošku zaostávame a musíme sa poponáhľať, ak chceme zvládnuť celý program na čas. So, We move to point number 15. Takže bod číslo 15. Ide o komplexný prístup k ochrane osobných údajov v EÚ. Výmena názorov. Prvá v poradí o pracovných dokumentoch vypracovaných z vlastnej iniciatívnej správe vychádzajúco z oznámenia komisie o tomto komplexnom prístupe. Pravodajcom je kolega Axel Foss. Hneď mu aj dám slovo, aby nám predstavil pracovné dokumenty a potom sa budú môcť vyjadriť kolegovia, ak budú mať chuť. Tak dostanú slovo aj rada a komisia. Takže pán Fos, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Áno, ja sa chcem venovať ochrane osobných údajov v súvislosti s tou otázkou, čo je vôbec potrebné v súčasnosti. A tiež by som vás chcel poprosiť e, e, prijať, ak je to potrebné, aj novú orientáciu. Status quo. Za posledných 15 či 20 rokov vidíme, že digitálna spoločnosť sa globálne rozvíja v takej miere, že hospodárstvo, bezpečnosť, komunikácia, prepašte pán Fos, hovorí pán predseda, Poprosím tých, ktorí opúšťajú zazdačku, aby to robili potichu, aby sme počuli, čo nám hovorí pán Fos. Áno, pokračuje pán Fos, takže všetky oblasti nášho každodenného aj súkromného života sú takýmto spôsobom mm, postihnuté a bez e, získavania ukladania, využívania údajov sa už nezaobídeme. Technológia je naozaj pokroková, bez hľadu na to, kam sa pohneme, e, sa využívajú e, dáta, digitálne údaje, zasielajú sa a mládež využíva také rôzne sociálne siete, často tam e, bez rozmyslenia zverejňuje súkromné údaje, fotografie a tak ďalej. Takže vystáva otázka aj e, takej samokontroly, pokiaľ ide o ochranu dát, hlavne teda na internete. Takže uh, dnes už nikto z nás nie je schopný skontrolovať, aké údaje o našej osobe existujú, hlavne na internete a nikto z nás už neskontroluje, kto tieto údaje vôbec číta, kto k nim má prístup. Takže ochrana osobných údajov má čoraz viac dôležitých úloh. Zber údajov, analýza údajov, obchodovanie s nimi, respektíve aj zneužívanie alebo falšovanie údajov profiling. Toto všetko sú veci, ktoré nadobúdajú, nabúdajú na objeme a je potrebný také určitý, taká určitá zmena perspektívy. Základné práva vznikli na ochranu jednotlivca pred štátom a momentálne eh, je ten trend skôr opačný, ide o ochranu jednotlivca teda jeho súkromnej eh, sféry pred ďalšími jednotlivcami, ďalšími súkromnými osobami. Takže náš svet už sa bez digitálneho spracovania údajov nezaobíde, bez eh, transferov takýchto údajov, ide o kontrolu v leteckej doprave, ide o infraštruktúru, eh, zdravotníctvo a ďalšie oblasti. A toto všetko teraz prebieha na platformách informačných a komunikačných technológií, teda digitálna stopa, digitálna dátová stopa vzniká neustále a keď sa pozrieme do budúcna, tak tento vývoj iste pretrvá. Máme tu inteligentné chladničky, inteligentné elektrické siete a tam tiež tieto digitálne stopy budú naďalej vznikať bude možné vysledovať správanie, zvyklosti, preferencie jednotlivcov. Takže musíme sa v ochrane osobných údajov sústrediť na to, ako vyzerá zaobchádzanie s údajmi, teda či e, sú dodržiavané práva jednotlivca, tieto musíme posilniť. A znova opakujem tú zodpovednosť, ktorú musia na seba preziať všetci účastníci, tá, táto spomínaná sebakontrola alebo samokontrola. Takže ako by mala vyzerať moderná ochrana údajov, osobných údajov, čo by mala obsahovať? Myslím si, že je potrebné dosiahnuť rovnováhu medzi vytváraním všeobecnej bezpečnosti, osobnej slobody, ďalej informačné sebaurčenie, súkromná sféra občanov. K tomu patrí podľa môjho názoru aj uvedomenie si toho, že efektívny a e, rýchly pohyb údajov je dôležitý na zabezpečenie ako vnútornej, tak aj vonkajšej bezpečnosti. Ochrana údajov teda musí vychádzať zo záujmov jednotlivca zároveň, ale musí splňať aj potreby a záujmy hospodárstva, pretože ekonomika potrebuje údaje zbierať, prenášať. Internet nie je možné blokovať je potrebné orientovať sa podľa praxe a tiež e, otázka štátu, realizácia činnosti štátnej správy, bezpečnosti a tak ďalej. Takže preto je pre mňa rozhodujúce, aby sa nám v tejto novej úprave podarilo dosiahnuť ochranu osobných údajov pre občanov bez ohľadu na to, kde má svoje sídlo ten podnik, e, ktorý archivuje údaje, ktorý tento server. A tiež by som chcel povedať niečo k významu ochrany osobných údajov pre občanov a hospodárstvo. Ochrana osobných údajov má veľmi dôležité funkcie pre obe spomínané strany, pretože využívanie internetu ako také je veľmi dôležitým faktorom. Internet bude médium budúcnosti, takže aj tie údaje budú zohrávať čoraz dôležitejšiu úlohu aj v rámci vnútorného trhu. Preto sa zasadzujem za to, aby sme mali rovnakú legislatívu v oblasti ochrany osobných údajov pre celú EÚ. Uvediem tri také body. Poprvé, úroveň ochrany, akú máme zachovávať na vnútornom trhu. Ak tu nebude rovnosť, tak dôjde k narušeniu podmienok vo vnútornom trhu eh, v Európskej únii. Takže nejaký právny nástroj, jednotný štandard, možno bude možné dosiahnuť iba prostredníctvom nariadenia. Toto ešte prediskutujeme so spravodajcami. Takže cieľom by malo byť rovnaký štandard, rovnaká miera, rovnaká úroveň po celom území EÚ z toho vyplýva taká určitá plná harmonizácia, harmonizácia, teda, že vo všetkých štátoch musia platiť rovnaké normy a štandardy. Pokiaľ ide o napojenie ochrany osobných údajov na osoby, ide o údaje, ktoré sa spracúvajú niekde, a za každým, keď dôjde k spracovaniu údajov európskych občanov, tak by sa malo uplatňovať právo ochrany údajov európske, teda aj podniky mimo EÚ, ktoré spracúvajú takéto údaje európskych občanov, tak aj pre tieto by platilo európske právo. Musíme sa zamyslieť nad tým, ako to naozaj e, v prax, do praxe pretaviť v prípade nejakých sporov, e, pokiaľ ide o uplatňovanie práva. Aj tam by sa malo uplatňovať európske právo. Takže táto ochrana údajov musí byť teda jednotná vo všetkých členských štátoch a musí byť teda uplatňovaná náležite. Máme tu dohodu Safe Harbor, ktorá možno bude zbytočná v takomto prípade. Safe Harbor dohoda možno už nebude potrebná, keď dosiahneme takúto mieru harmonizácie. Ja viem, že implementácia bude komplikovaná, ale máme tu podobnú formu kontroly v prípade protimonopolnej politiky, takže niečo podobné si viem predstaviť aj v ochrane osobných údajov. A potom ten tretí pilier, tento by sme mohli integrovať, teda niekdajší tretí pilier samozrejme, aby sme tu mali takú úpravu, ktorá bude platiť širšie Možno tým nedáme zadosť všetkým osobitostiam, to bude teda nejaké nariadenie, ale mohlo by to byť e, stanovenie určitých e, zásad a v rámci tretieho piliera by mohol vzniknúť osobitný právny nástroj. Ďalej vystáva otázka, na čo sa orientovať. Nejaká hodnotová úroveň alebo úroveň základných práv. Tu by sme sa mali orientovať na slobodu, sebaurčenie, ale aj na vlastnú zodpovednosť. V nemeckom práve existuje zásada platí zásada zohľadnenia, e, teda, že údaje sa musia používať ohľaduplným spôsobom. Toto si vyžaduje naozaj zodpovedný prístup všetkých, ktorí sa údajmi zaoberajú. Jednotlivec má svoj diel zodpovednosti. Ďalej pokračujeme providermi, poskytovateľmi a tými, ktorí realizujú zber údajov. Teda, že aj tam je potrebná zodpovednosť a každý si musí byť venomý toho, aké povinnosti to prináša. Takže na čo by sme sa mali orientovať? Konkrétne, poprvé, je potrebné, ak si zvolíme tento prístup, uplatňovanie a posilňovanie princípu súhlasu lebo na internete často nie je vidno, aké údaje boli zozberané na aký účel a ako dlho a kde sa budú archivovať, ukladať a mnohé internetové koncerny e, získavajú údaje, prepájajú ich bez toho, že by na to mali súhlas. Takže to znova implikuje posilnenie práv jednotlivca, to sebaurčenie ako používateľ musíme rozhodovať o svojich údajoch. Právo na získanie informácií, právo namietať v offline oblasti už to platí a malo by to platiť aj v oblasti online. Takže občan by mal mať možnosť realizovať, presadiť svoje právo na ochranu údajov. Pokiaľ ide o používanie údajov tejto osoby, musí byť overiteľné, či bol poskytnutý súhlas aktívnym spôsobom. A druhá zásada, a to s tým súvisí veľmi úzko, to je zásada transparentnosti. Aj tu je potrebné vylepšenie situácie. Ja si myslím, že používateľ musí vidieť, aké údaje boli uložené, ako ich je možné zmazať, ako je možné právne e, dosiahnuť vymazanie, pretože nie je vždy jasné, na aké účely sa údaje využívajú. Tretia zásada. Musíme sa sústrediť na účelové využívanie údajov, úspornosť údajov. A ešte ďalšia dôležitá vec. Myslím si, že ochrana údajov, pokiaľ ide o rozsah tejto ochrany, že nie je možné pre všetkých účastníkov rozvinúť v rovnakej miere napríklad e, online aktivity a offline aktivity. Nemôže tu platiť to isté v týchto dvoch oblastiach. Dôležité je nesnažiť sa na všetko uplatňovať e, rovnaký liek. Sú tu určité osobitosti, ktoré je potrebné zohľadniť, teda nejaký spoločný rámec a mm, jednotlivosti v prípade, že to bude potrebné. Ja hovorím o takom určitom minimálnom štandarde pre ochranu údajov. Tento musí platiť pre všetky oblasti. Poprvé, aktívny súhlas po druhé informačná povinnosť, právo na informovanie, právo eh, ohradiť sa, právo na nápravu, ochrana údajov spovedajúca riziku, to platí pre spracovanie údajov, nárok na náhradu škody, ďalej eh, archivovanie, dĺžka archivácie v závislosti od účelu, potom otázka ďalšieho postupovania údajov, ak dôjde k porušeniu predpisov, tak povinnosť toto porušenie oznámiť a právna istota. Sme pod časovým tlakom, preto si uvedomujem, že by som nemal hovoriť príliš dlho, ale mám tu aj celý zoznam vecí, ktorými sa musíme v všeobecnosti zaoberať. Týka sa to možno skôr online oblasti, práva vlastnícke, blokovanie, right to be forgotten, čo urobiť eh, s takými údajmi, ktoré odrážajú vzorce správania, preferencie jednotlivcov, privacy by design, privacy by default, ako sa postavíme k skupine detí, dorastu, otázka definícií, aké sú osobné údaje, čo to znamená, IP adresa, či toto je osobný údaj alebo nie. No a potom tu sú ďalšie oblasti, kde samozrejme by sme to nemali vždy povoliť, ale sú to aj oblasti, kde by sme to mohli a mali povoliť, aby sme zabezpečili určitú ochranu v cybersvete. No a nebojte sa, už sa blížim k záveru. Chcel by som ešte poukázať na 4 body. Ide tu o nielen definície toho, čo sú to osobné údaje a čo sú vlastne citlivé údaje, čo súvisí práve s cloud computing, ale ešte by som si dovolil krátko načrtnúť štyri aspekty a síce ide o sprievodné opatrenia k ochrane osobných údajov, keď tu hovoríme, že samo regulácia, spolurozhodovanie, tu je dôležité, aby naši občania boli informovaní o tom, čo vlastne sa tam deje. Pre mňa ako sprievodné opatrenie je práve toto vysvetľovanie to je veľmi zásadné. A ďalej by sme mali sa zamerať aj na dobrovoľnú certifikáciu podnikov. Ja si myslím, že samoregulácia by práve v tejto oblasti, kde vlastne správneho alebo politického hľadiska nevieme správne posúdiť, kedy sa to e, presúva na ktorú stranu, by sme mali posilniť podnikateľský sektor. No a ešte sa musíme zamyslieť nad celým systémom a síce, akým spôsobom chceme implementovať ochranu údajov prostredníctvom národných orgánu na ochranu osobných údajov je dôležité mať určitý zoznam práv a povinností a možno, že tak, ako v oblasti kartelového práva, by sme to mohli zrealizovať. No a teraz v zásade by som sa dostal k záveru. Pevne verím, že som vám poskytol taký dobrý prehľad nad celou touto témou je to uvedené aj v pracovnom dokumente a sú to veci, kde, že mám pocit, že dávajú zmysel pre moderný a, modernú a zmysluplnú ochranu údajov a už sa teším na diskusiu o ochrane osobných údajov. Ďakujem pekne. Ďakujem. <clears throat> Máme dvoch uh, hostí na dnes večer generálny riaditeľ Ehm, Rysia, generálny riaditeľ Lebaj z komisie. Myslím, že vzhľadom na oznámenie komisie by sme sa mali e, venovať teraz e, diskusii, ale boli pozvaní a o 10 minút e, by sme mali urobiť komentáre na tieto prezentácie pána fosa. Takže najskôr má slovo pani Intveld. Áno, ďakujem pekne, pán predseda. Pokúsim sa byť stručná. Mnohé z veci už boli povedané. A ďakujem eh, spravodajcovi za jeho pracovný dokument. Myslím si, že to je výborné oznámenie Európskej komisie Jeden princíp, ktorý by sme mali mať vždy na zreteli, je ten, že ochrana údajov nie je prekážkou toku údajov, je to podmienka na umožnenie takéhoto toku. To by sme sa mali snažiť dosiahnuť. Vítam, teda súhlasím so spravodajcom a mám pocit, že aj komisia ide týmto smerom. Mal by tu byť jednotný rámec na ochranu údajov, pokrývajúci akékoľvek používanie osobných dát, či už ide pre, mm, na účely vymožiteľnosti práva alebo iné účely. Takže toto máme v prvom a treťom pilieri. Harmonizácia je kľúčová pre občanov ako aj spoločnosti, ktoré čelia veľkým, ťažko, veľkým čas, ťažkostiam, pretože musia plniť rozličné normy a rešpektovať e, rozličné pravidlá, takže ak by sme mali jednotné, jednotný harmonizovaný rámec pre Európsku úniu, teda nariadenie, nie smernicu, ale uvidíme, čo sa nám podarí, to by bolo dobre. Malo by to byť technologicky neutrálne, um, poslúži to dlhodobo, pretože technológie sa vyvíjajú veľmi rýchlo, rýchlejšie ako môžeme vydávať zákony my. Pokiaľ ide o vymožiteľnosť, tak tu vítam návrh Európskej komisie posilniť e, e, orgány na ochranu dát. A chcela by som dodať ešte jeden návrh. Povedala som to už včera v špecifickom kontexte diskusie o SWIFT a myslím, že by sme to mali zvažovať aj všeobecnejšie a síce mali by tu byť e, silné sankcie pre tých, ktorí zneužívajú osobné údaje. Mohlo by tu byť dokonca trestné sankcie v prípade extrémnych um, situácií. Takže ešte na záver, myslím, že sú dve výzvy, ktorým čelíme legislatíva pre špecifické územie, keď eh, tie dáta presahujú toto územie, toto bude veľmi ťažké. A včera pani komisárka Redingová vyhlásila, eh, že nebude váhavá, ale skôr taká asertívnejšia v ochrane práv európskych občanov. A na záver, často hovoríme o ochrane osobných dát. Máme na mysli e, jednu sériu údajov a hovoríme o, máme pravidlá pre bezpečnosti, účely používania dát, kto ich môže používať, ale veľmi často nejde o údaje samotné, e, ktoré si vyžadujú ochranu, ale ochrana v osobitom kontexte a v kombinácii s inými vecami. Napríklad niektoré dáta môžu byť neškodné v určitom kontexte, ako je to v prípade iného kontextu. Môžem sa o ne podeliť s mojimi priateľmi, ale celkom iste nie e, s mojim zamestnávateľom. Takže čím viac, tým častejšie máme databázy spojené z jednej série údajov a problém nadchádza, keď sa tieto e, spoja. Takže uvediem príklad a potom to uzavriem. Ak napríklad e, odsúhlasíme použitie určitej série dát pre určitý účel a potom e, povolenie pre použitie ďalšej série údaje. 5 takýchto sérií máme, ale keď sa tieto dáta skombinujú a použijú na profilovanie, napríklad na obchodné účely, lepšie služby, lepšie produkty, ale my v podstate sme nikdy s takýmto niečím nesúhlasili, s takýmto profilom. A čo keď tento profil sa potom použije? napríklad pri e, orgánmi, na, ktoré sa starajú o dodržiavanie práv. Aká je tu ochrana? E, nejde o ochranu jedného údaju, ale o ochrana osobných informácií, e, ktoré sa týkajú konkrétnych jednotlivcov. Čiže nebude to jednoduchá úloha a ja sa teším na spoluprácu so spravodajcom a tieňovými spravodajcami. Ďakujem, Sofii, za to, že ste ma privítali. Naozaj máme časový skos. Nezačali sme teda dobre, ale chcem vás požiadať, aby ste boli veľmi struční eh, v využívaní času. Najskôr eh, pán eh, Lambertis a potom pán Albrecht a pani Cornelia Arnst. Dúfam, že toto je ten správny zoznam. Takže pán Lambrinidis. Ďakujem, pani predsednička. Najskôr chcem zdôrazniť e, tú skutočnosť, že údaje sú teraz k dispozícii všade, sú ľahšie prístupnejšie ako predtým, pretože sme v elektronickom, v elektronickom veku a to znamená, že sa tu posilňuje, posilňujú pravidlá alebo dôraz na pravidlá súkromia. Takže čokoľvek sa stane, mali by sme ísť smerom posilnenia 9564. Chcem teda zablahoželať a poďakovať komisii za jej oznámenia spravodajcovi za jeho pracovný dokument. Ďalší princíp, ktorý by sa podľa mňa mal uplatňovať Ochrana dát by mala byť všeobecným princípom, základným právom, voláte to ako chcete. A smernica by sa mala týkať všetkých rovnako. Sú tu určite nejaké výnimky, už ich máme v rozličných častiach legislatívy, musia byť ale veľmi úzko vymedzené a musia byť primerané a proporcionálne, e, musíme bojovať proti zločinu a všetky tie ostatné e, veci, ale výnimky by nemali byť zamerané na smernicu, malo by to byť len výnimočné. A ochrana údajov sa týka všetkých mm, na horizontálnom princípe. Téma súhlasu bola spomenutá aj spravodajcom, aj pani Intveld to spomínala. Myslím si, že je veľmi e, dôležité toto zachovávať. Samozrejme, že nemôžeme e, sa venovať podrobnostiam, ani smernica nie, ale hlavný princíp, e, o ktorom hovorí e, spravodajca, je súhlas jasný súhlas, s tým úplne súhlasím a dúfam, že sa to odzrkadli aj vo tejto správe. Téma právneho nástroja. Máme tu otázku harmonizácie. Dnes v EÚ spoločnosti aj e, vládne orgány pracujú pri používaní odlišných pravidiel. Je to zlé pre obchod, pre ochranu práv občanov, pre policajnú spoluprácu. A v tomto kontexte si myslím, všetci hovoríme o nariadení, ale ja by som chcel zdôrazniť nasledovné. Ak nariadenie je najvyšší pochyb, e, možný menovateľ, tak to má význam. Ale ak to bude um, niečo, čo nemôžu členské krajiny dodržiavať, tak to nebude dobré. Závisí to na postoj komisie a mm, my e, sme sa rozhodli, že komisia vyberie ten správny nástroj. Čiže najvyššia možná úroveň e, e, ochrany údajov. Takže toľko z mojej strany. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem. Pán Alvaro, nech sa páči. Vďaka, pani predsednička. Myslím si, že aj keď táto téma je dôležitá, nemali by sme teraz mať pocit, že musíme niečo vymyslieť od začiatku. Sme, táto smernica je dobrá taká, ako je. Pán kolega Fos, to, čo ste spomínali, to tam všetko je. E, tie veci, ktoré sa týkajú E, mazania dát, to všetko tam je vlastne od roku 1995 a medzičasom je to celosvetový štandard, no s výnikov USA. Ale sú stále ešte mnohé štáty, napríklad v, US, e, napríklad v Ázii, ktoré využívajú naše smernice na to, aby zaviedli samoreguláciu. A to, čo ste vy spomínali, tak to sa netýka až tak samotnej smernice alebo nariadenia. Tu ide o tú implementáciu. To je ten veľký problém, ale žiaľ, toto sa nerieši v rámci tohoto legislatívnom balíka, lebo je to v kompetencii členských štátov. Preto si treba požiť otázku, či by komisia nemala byť kreatívna, nemala sa oprieť o Lisabonskú zmluvu článok 16 a či by nemala byť kreatívnejšia. A možno by bolo dobre ísť tou cestou, ako povedala pani Intfeld, či by nebolo možné presadiť sankcie. To znamená, že je dôležité sa tu zaoberať s členskými štátmi touto vecou, aj keď Samozrejme, e, sankcie v tejto oblasti nie sú v kompetencii, e, sú v kompetencii členských štátov. To, čo je rozhodujúce v tejto oblasti, a tu nejde o nejaké špecifické pravidlá pre jednotlivé sektory, samozrejme dôležité aký bol vývoj internetu od roku 1995. Táto smernica o súkromnej sfére, tu sme vlastne zapracovali všetky komunikačné systémy, a preto nesmieme tieto veci miešať a ne, neotvárať otázky, ktoré sa týka autorského práva. Toto nie je smernica o autorskom práve, tu ide o ochranu údajov. To znamená, že musíme tu zohľadniť digitálny vývoj, tu nejde iba len o sociálne e, siete, tu ide aj o otázky štátnych a miestnych orgánov. Akým spôsobom môžeme zabezpečiť to, že tam, kde sú tie údaje, sú správnym spôsobom chránené, alebo ochrana údajov je veľmi dôležitá z hľadiska práce s osobnými údajmi. Otázne je to, ako môžeme vyriešiť otázky, ktoré sa týkajú zneužívania údajov. Akým spôsobom môžeme zabezpečiť, alebo sa môžeme pokúsiť zabezpečiť, aby sa tieto údaje z databáz nemohli využívať iným účelom, ako bolo stanovené. Je dôležité, aby tu sme hovorili o jednom opatrení, ktoré zhrňa prvý a tretí pilier. Konec koncov to sa týka tej samotnej smernice tu tá medzičasom ale štruktúra pilierov vlastne zmizla, musíme túto otázku riešiť. Ja by som bol rád, keby komisia prišla s nariadením, potom vlastne dosiahneme to, čo povedali predrečníci, jednotnú úroveň ochrany údajov a nikto si nesmie myslieť, že by sme mohli klesnúť pod tú úroveň z roku 95. To by som sa ani neodvážil tvrdiť, že by, že by náš parlament toto pripustil a to by nepovolili ani členské štáty. No a teraz ide vlastne o tú citlivú otázku, ktorú musíme zodpovedať, ktorú musíte vy rozpracovať v vašej správe. Ako vlastne sa spojí ten prvý a tretí pilier? Akým spôsobom práve so, e, policajnú a justičnú spoluprácu môžeme prepojiť otázky vnútorného trhu, lebo samozrejme aj mňa znepokojujú podniky, ktoré nás otravujú reklamu, vytvárajú určité profily, ale tu ide o to, že musíme vychádzať z toho, že naši spotrebitelia sú informovaní a toto musíme dosiahnuť, aby tí ľudia vedeli povedať áno alebo nie. Ale zároveň sa nesmieme tváriť tak, ako keby digitalizácia sa nedotýkala aj štátnych verejných orgánov. Tu je dôležitá ochrana údajov, ako pristupujeme k tomu, že eh, aby nemizli eh, údaje z, z registru obyvateľstva. A tu sa musíme zaoberať tým, či tá výnimka, ktorá sa týka národnej bezpečnosti, je vôbec primeraná v tejto dobe. Aby pod pláštikom eh, ochrany štátu sa ne, ne, ne, aby tu nebola možnosť odkloniť sa od pravidel na ochrany, ochranu údajov je veľmi zložité mať kontrolu nad takýmito výnimkami. Ak by sme boli odvážni, tak bolo by dôležité sa zabrať týmto pojmom. A to by bola určitá úvaha. Nebojte sa, pani predsednička, blížim sa k záveru. Ešte jedna vec. IP adresy, myslím si, že táto diskusia nie je aktuálna. To vtedy, ak budeme mať IP46, tá smernica o údajoch už bez na to, ako bude, musí byť flexibilná, musí vytvoriť rámec, um, musí byť technologicky neutrálna a potom spôsob, ako môžeme riešiť cezhraničný problém, sa týka toho, že tak, ako sme mali vlastne e, ISO štandard pre výrobu v podnikoch, bolo by dôležité aj tu mať určitý certifikát, aby to bol určitý postup, určité preverovanie, kde by sa zistilo, či teda je tu zlúčiteľnosť európskym právom na ochranu údajov a je dôležité to riešiť tak, aby vlastne užívateľ hneď videl, e, že tu je tak, takýto certifikát, takýto pečiatka, bez hľadu na to, kde je sídlo podniku, či v Baku alebo v Paríži, dôležité je na prvý pohľad vidieť, e, či tam je ten certifikát, ak to vidím, tak potom nemám problém aj pôsobiť hranične. Podľa mňa to je určitá myšlienka, na ktorú by sa mala nadviazať, nielen preto, že je to moja myšlienka, ale viem, že Japonci sa nad tým aj zamýšľali. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Toto bolo vlastne z časti už pokryté v rámci oznámenia. Budeme mať ešte ďalšiu výmenu názoru. A teraz pán Albrecht, poprosím vás, aby ste boli struční. Ďakujem pekne. Môžem prejsť do angličtiny, je problém. Žiaľ, po grecky ešte nehovorím. Myslím si, že Alex spomenul viaceré body, ktoré by som aj ja chcel spomenúť. Najdôležitejšia vec je to, že tá smernica 9546 je východiskom pre všetky diskusie. Podľa mňa to je jasné a teraz sa snažíme to prepracovať na dobu po Lisabonskej zmluve. Musíme vytvoriť nové nariadenie alebo novú smernicu, ktorá e, vlastne pokrie prvý a tretí pilier a myslím si, že sú tu určité veci, ktoré mali byť dopredu objasnené predtým, ako svoríme ďalší krok. Poprvé. Hovoríme o smernici alebo nariadení, ktoré sa netýka iba ochrany osobných údajov, ale ktoré sa týka aj voľného toku informácií. Toto bol vlastne už um, účel tej prvej smernice z roku 1995 a je jasné, že to nemôžu byť prekážky. A potom je tu ešte otázka boja proti terorizmu alebo proti eh, trestným činom a efektívny boj proti e, kriminalite nesmie byť nejakou prekážkou. Ochrana údajov je určitá možnosť, dôležité je tu mať rámec kvalitnej ochrany, dôležité ale zároveň umožniť vymeniať údaje cezhranične aj v rámci Európy s tretimi štátmi a potom dôležité je tu uplatňovať tieto princípy a podľa mňa to, čo je najdôležitejšie a čím sa musíme zaoberať, sú podľa môjho názoru veľké problémy, ktoré sa týkajú implementácie nielen mimo Európskej únie, ale žiaľ aj vnútri EÚ. Musíme sa zamyslieť nad systémom sankcií, ak dojde k porušovaniu osobných údajov, potom dôležitá je certifikácia, musíme tu mať nejaké modely a tak ďalej. Myslím si, že toto všetko je ale možné, Teraz tu máme veľmi dobré oznámenie Európskej komisie a myslím si, že my ako parlament by sme mali stanoviť určité body, kde naznačím, akým smerom by to malo ísť. Napríklad, ako bolo povedané, nariadenie je niečo, čo by sme ako parlament ocenili, nejaký komplexný rámec. Určite dôležitá je to otázka, či e, dokážeme súhlasiť s smernicou o Eh, ochrane údajov, či sa zhodneme na tom, že to je vlastne východisko pre komplexnejšie štandardy pre ochranu osobných údajov Európskej únie ako aj mimo. Preto by som bol veľmi rád, keby sme z tohoto vychádzali ako z nášho stanoviska a keby sme sa shodli na nejakých princípoch. Myslím si, že vo všeobecnosti máme dobré princípy v oblasti eh, našich pravidel pre ochranu osobných údajov. Musíme ich zachovať a mali by sme prísť s ďalšími opatreniami, ktoré sa týkajú implementácie a kde sa zohľadní, zohľadnia nové technológie ako napríklad profiling, cloud computing a ak hovoríme o internetovej dobe, čo je vlastne pokryté už tou smernicou v súkromnej sfére, musíme sa zaoberať touto témou aj v oblasti ochrany údajov. Musí tu byť možnosť, či niekto je prítomný anonymne alebo pod nejakým pseudonymom. Myslím si, že toto je veľmi dôležité, keď hovoríme o súkromnej sfére a keď hovoríme o, o, o, o informa, o, o samorozhodovaní, či chcete byť, o rozhodovaní, či chcete byť anonymný alebo nie. Napríklad v dobe, kedy je možné na základe fotografie identifikovať osobu, na základe fotografie je možné o nás zistiť, tak má všetko, preto je dôležité vedieť, či sa to týka, či, sa to, e, či je to prepojené so mnou ako osoba alebo s pseudonymom. Ďakujem pekne, teraz pani Ernst ako posledná a potom poprosím spravodajcu, aby zareagoval na položené otázky. Ďakujem pekne a ja budem stručná. Skutočnosťou je, a podľa mňa by sme to nemali niekde ponechať bokom, že máme vlastne dobrú smernicu o ochrane údajov. Na to nesmieme zabúdať, nemusíme nič nové vypracovávať, ale je to určitý základ, ktorý sa môžeme opierať. A teraz otázka, ako môžeme vytvoriť rovnaké kritéria, ako môžeme harmonizovať pri tej harmonizácii ochrany osobných údajov, napríklad v oblasti prevencie trestných činov. Dôležité je toto všetko dobre zvážiť a dôležité je implementovať ochranu osobných údajov v EÚ a musíme zistiť, aké máme možnosti, e, ako môžeme reagovať. Ochrana osobných údajov to sú dôležité princípy, na ktoré nesmieme zabúdať, preto je dôležité si niektoré veci dobre premyslieť. Tak napríklad, ako budeme pristupovať k ochrane osobných údajov zamestnancov. E, nie je to to najdôležitejšie, ale sú tu určité špecifické aspekty, ktoré musíme zohľadniť. Myslím si, že dôležitým bodom je diskusia o implementácii. Ide tu konec koncov o nástroje, ktoré sa dajú použiť pri prípade porušenia zmluv. To, toto môže poskytnúť dostatočnú ochranu a je to z môjho hľadiska dôležité. Potom je tu ešte jeden bod, Neustále tu vystáva otázka, čo vlastne potrebujú naši občania v súvislosti s ochranou ich osobných údajov. No a to musíme hovoriť o transparentnosti, ale o skutočnej, nie len nejakej verbálnej. Dôležité je ľahký prístup, dôležité sú otázky ako právna pomoc, e, sťažnosti u národných súdov a potom samozrejme ako citlivo pristupovať k údajom. No a posledný bod, ktorý považujem za dôležitý, je posilnenie kompetencií ochrancov osobných údajov. Je, toto je veľmi dôležité, aby sa posilnili ich kompetencie. A tieto kompetencie musia byť dobre premyslené. No a na záver musím povedať, že nemám rada, keď sa hovorí o minimálnych štandardoch o osobných údajoch, o ochrane údajov. Podľa môjho názoru by sme mali mať e, také rozsiahle štandardy alebo také široké štandardy a toto si musíme prejsť na úrovni tieňových spravodajcov s našim spravodajcom. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a teraz pán Fos, poprosím, aby ste krátko zareagovali. E, v zásade ste boli podporení, ale dávam slovo v každom prípade. Ďakujem pekne. Bolo spomenutých toľko tém, že nie je možné nejako stručne reagovať. Zdá sa, že niektorých som trošku nalakal, keď som hovoril, že je nutné sa, tak povediac, nánovo pozrieť na ochranu údajov. To neznamená, že by sme chceli niekde ponechať bokom našu smernicu. Nie, nie. Práve, že ona je východiskom pre naše úvahy a musíme ju prispôsobiť v súčasnej situácii. To je úplne jasné, ale samozrejme môžu existovať určité hodnotenia, ktoré by sa dali zmeniť, upraviť, preto je dôležité to spomenúť. Spomínali sa viaceré aspekty a teraz neviem posúdiť <laughs> vlastne, či to bola kritika toho, čo som na úvod povedal. Viaceré veci z toho, ktoré boli povedané, som buď teda potvrdil, alebo vlastne som to sám spomínal. Možno, že, možno keďže to bolo množstvo informácií, sa to trošku stratilo. No a vlastne ten posledný bod, ktorý sa týka minimálnych štandardov, nie vôbec nejde o to, aby sme mali minimálne a maximálne štandardy, ide poprvé o to, aby sme tu mali jednotnú úroveň ochrany na vysokej úrovni, bez na to, aké budú tie minimálne a maximálne štandardy, je dôležité, aby sme to jednotne riešili vo všetkých členských štátoch, a samozrejme mali čo najvyššiu možnú úroveň, lebo vychádzame z vysokej úrovne a nechceme ju znižovať a chceme sa iba zlepšovať. Chcem sa všetkým poďakovať za ich podnety, pokúsim sa mnohé z týchto bodov zapracovať do správy a pevne verím, že na základe tejto dobrej výmeny názorov sa posunieme ďalej a dosiahneme dobrú legislatívu na ochranu osobných údajov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Mm, je tu jasná podpora. Ďakujem pekne. A teraz sa dostávame k našemu poslednému bodu, že je pomerne veľa hodín a chcela by som pozvať aj ďalšieho nášho hostia. Poďte k nám. Pán Manser, vy si poďte k nám. And uh, this, this point is uh, the uh, first discussion. Let's... A toto je vlastne prvá diskusia o viacročný finančný rámec na obdobie 2014 z hľadiska výboru LIBE. Vy ste viete, že výbor Šúre diskutoval o tejto téme a preto je dôležité, aby sme si vypočuli eh, dvoch generálnych riaditeľov Ide tu o generálne riaditeľstvo pre spravodlivosť a vnútorné záležitosti. Dôležité je sa zaoberať tým, ako sa vyvíja situácia. Vnútorné záležitosti v rámci kapitoly 3 toto generálne sú zodpovedné za riadenie migračných tokov a ide tu o integračný fond, návratový fond a tak ďalej a ďalšie programy, ktoré spadajú pod e, pod program bezpečnosti a zachovávania slobôd a potom sú tu agentúry ako napríklad Frontex, EASO, CEPOL, Europol a potom budúca agentúra pre informačné technológie a potom samozrejme ide tu o vývoj, rozvoj, vývoj informačných systémov VIS, SIS, Eurodac, generálne riaditeľstvo spravodlivo zodpovedné za tri programy, ktoré sú základné práva a spravodlivosť zákonné práva a občianstvo, spravodlivosť a drogová prevencia informácie no a spadajú sem agentúry ako Agentúra pre zákonné práva, Eurojust a Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť. A teraz by som dala rovno slovo pánovi Manservisimu. Vítam vás a potom dostane slovo pani Lebaj. Nech sa páči. Much, Chair, uh, this... Ďakujem, pani predsednička, ďakujem za toto pozvanie. Chcem poskytnúť len krátky prehľad o problémoch, ktorým čelíme a ktoré nás čakajú do budúcnosti. Samozrejme, že sme k dispozícii na diskusiu aj neskôr, ak to bude potrebné. Takže, čo tu máme teraz? nástroje pre vnútorné záležitosti to je 4,7 6,4 miliardy v roku 2007 až 2013. Ide tam o programy agentúry, aj o veľký o, e, systém IT. 4 miliardy idú na Všeobecný program Solidarita a riadenie migračných tokov tam sú štyri fondy, utečenci, integrácia, návrat, vonkajšie hranice. E, toto sa e, riadi v zdieľanom manažmente. Ďalšie prostriedky sú na bezpečnosť a zabezpečenie práv. Toto sa e, riadi centralizovaným spôsobom. Agentúry spadajú do rozpočtu asi 18 percentami Europol, CEPOL, monitorovacie centrum, EASO a budúca agentúra pre IT, ktorá sa bude zaoberať CISom, VISom a ďalšími nástrojmi. Ako sa rozdeľujú tie prostriedky? Eh, ten kľúč je taký eh, veľmi zaujímavý. My sme začali veľmi na nízkej úrovni a v sme skončíme na veľmi vysokej úrovni v tom zmysli, že máme 15-percentný priemerný nárast medziročný. Toto je potrebné zohľadniť. Deje sa to z dvoch dôvodov. Poprvé, aby absorpčná kapacita členských štátov bola využitá, aby to zvládala a po druhé, narastá aj zodpovednosť Európskej únie v týchto oblastiach – v zmysle štokholmského programu. Toto je dôležité, lebo toto bude východiskom pre sumy v ďalšom finančnom výhľade. Takto vyzerá situácia, vy ju poznáte, nebudem sa k tomu ďalej vyjadrovať. Stručne vám poviem, čo nefunguje v súčasnom systéme. Je tu možnosť rozlišovať dva druhy nedostatkov. Poprvé, čo nedokážeme Napríklad nedokážeme konať rýchlo v prípade vzniku kríz, aby sme pomohli členským štátom, ktoré sú na hranici, aby sme pomohli partnerským štátom, ktoré majú problémy a aby sme mohli prijať rýchlu iniciatívu, aby sme pomohli obyvateľstvu, ktoré potrebuje medzinárodnú ochranu. Eritrea, Somálsko, Etiópia, to sú príklady Líbia, Egypt a Tunisko sa k tomu teraz pridávajú. Tohto schopní nie sme, pretože náš systém je tak byrokratický, že toto nezvládame. Druhá vec, čo nedokážeme, nedokážeme vysielať spoločné prieskumné týmy, ktoré sú veľmi dôležité, napríklad boji proti eh, nadnárodnému zločinu organizovanému. Ďalšie veci, špecifické e, zdroje nemôžeme uvoľniť e, v dostatočnom čase ďalej. Tretie krajiny podpora našich záujmov. Napríklad, keď máme rokovať o nejakej dohode, asociačnej alebo partnerstve, nemáme dostatok prostriedkov to robiť náležite. aby táto dohoda mohla byť e, uplatňovaná, aby naozaj dochádzalo k readmisii, aby osoby, ktoré sa to týka, boli náležite prijaté v krajine pôvodu. Napríklad tvorba kapacít na lepšie riadenie hraníc, ani toto nezvládame. Alebo to robíme na úkor iných finančných nástrojov. Takže toto sú veci, ktoré nedokážeme. Po druhé, nedostatky v mechanizmoch vykonávania alebo vydávania rizika migračných tokov inherentné rizika odporu členského štátu, krajín, ktoré sú na vonkajších hraniciach. Tie mechanizmy sú veľmi objektívne, matematické, ale nehľadia vpred, ale nazad. Napríklad členský štát, ktorému sa riadilo migračné toky riadne riadiť v nejakom roku, tento štát nedostal odmenu, naopak bol penalizovaný, pretože Vychádzame z toho, čo sa udialo v minulosti. Vychádzame z objektívneho rizika do budúcna. Toto platí pre riadenie hraníc, utečencov. Všetky tieto fondy vychádzajú z minulosti, nehľadia do budúcnosti. Toto je vážny nedostatok, že neanticipujeme udalosti, ale len veľmi ťažko ich nasledujeme. Potom ten systém vzdelaného manažmentu je zastaralý. Každoročne tu máme viac než 100 programov a pracovných programov. Teda každý rok, každý jeden fond musíme preskúmať viacročný, viacročný rámec, predložený na začiatku každého obdobia a každý rok aj uplatňujeme, e, kontrolujeme výročné plány. Mm, je ich 27 väčšinou, niekedy nie, keď sa uplatňujú optauty. A to všetko musíme každoročne preskúmať. Teda programovacia činnosť, monitorovanie, utváranie a zatváranie účtov. Toto je naozaj obrovská kvantita práce a energie. E, a keď e, do týchto mechanizmov musíme náhodou aj zasiahnuť, keď je potrebná flexibilita, tak je tu absolútna paralýza. Toto je druhý vážny nedostatok. Po tretie, a to iste viete, že každý fond má svoj vlastný právny základ. Z toho vyplýva, že je tu veľká rigidita, pokiaľ ide o vertikálne oddelenie. A je tu duplikácia. Nehľadíme na ciele, ale hľadíme na implementáciu nástrojov a to veľmi často vidíme, že nie je vhodné. Takže toto sú tie nedostatky, čo nefunguje z vecného a z procedurálneho hľadiska pri vydávaní prostriedkov. V čom spočíva hodnota fondov? Na úvod uvediem niekoľko príkladov. Času nie je veľa. Rád vám neskôr poskytne detaľnejšie informácie. Riadenie vonkajších hraníc ako prvý príklad. Prebehla rozhovor o, rozhovor o rozšírení šengenského priestoru. Kladieme si otázku, ako pomôcť štátom, ktoré to administratívne nezvládajú, ale sú potrebným článkom pri ochrane celej EÚ. Ako to urobiť? Zatiaľ nemáme právny základ pre šengenské hodnotenie, takže nemôžeme do toho napumpovať finančné prostriedky a možno zmeniť aj prístup k riadeniu hraníc, teda nie len tvrdiť, že členské štáty, ktoré sú na vonkajšej hranici, musia niečo robiť. Je to v záujme celej EÚ naša vonkajšia hranica musí byť teda chránená harmonizovaným spôsobom z kvalitatívneho a kvantitatívneho hľadiska, z hľadiska dôveryhodnosti nejakú pohraničnú hliadku EÚ. Tam by som nerad sa púšťal do týchto zón, ale musíme si domyť, že vonkajšie hranice, ich ochrana je službou v prospech e, celej Európskej únie a my môžeme túto službu podporiť napríklad s využitím agentúr, ktoré e, môžu byť e, naozaj štruktúrálnou podporou. To je prvý príklad. Druhý príklad. Pozrite sa na Južné stredomorie, situáciu tam. Musíme pripraviť taký program, ktorý bude vyvážený. Ochrana ľudí, krajiny musia byť podporované pre tvorbe kapacít. Regionálne programy ochrany existujú, ale potrebné ich posilniť, aby tí, ktorí majú nárok na medzinárodnú ochranu, aby ju aj dostali. Je tu veľký otáznik týkajúci sa presúvania osôb. Zdieľanie bremena zatiaľ neexistuje, záťaže nemáme nástroje náležité na takéto rozdelenie. Systém je veľmi fragmentovaný. Musíme Um, tú situáciu vylepšiť. Cez hraničný zločin, napríklad uh, počítačový zločin alebo terorizmus, uh, tu zatiaľ nemáme dostatočné investície na podporu orgánov činných v trestnom konaní, Musíme byť aktívnejší v oblasti prevencie a musíme lepšie prepájať tie zložky, ktoré existujú. My sa snažíme využívať nástroje definované na rozvojové účely. To sa týka externej dimenzie a ja osobne som 6 rokov pôsobil vo funkcii riaditeľa pre rozvoj a ja viem, že je veľmi zložité využívať tieto nástroje, ktorých cieľom je naozaj e, podporiť vytváranie v prvnických krajinách rozvojových kapacít. A tiež sú tu potreby chrániť e, záujmy Európskej únie v tom zmysle, že tieto krajiny musia byť odpovedným e, spolahlivým partnerom pre EÚ. A my ja to nie sme dostatočne vybavení. Ja už som to raz povedal, že súčasná forma readmisných dohôd nie je vhodná, ak nie je podporená dostatočnými prostriedkami. Napríklad partnerstvo pre mobilitu. Toto bol nápad z Európskej rady. Takže musíme mať nástroje, ktoré budú zamerané, e, zacielené a budú vyvažovať to negatívne, My nebudeme mať prostriedkov na to, aby sa tí, ktorí sa vrátia do krajiny pôvodu, aby bude držiavané ich ľudské práva, aby e, skladka boli presunutí, ak to je potrebné. Toto nemáme. Toto je zo pár príkladov toho, čo nemôžeme robiť, čo plánujeme robiť v týchto prioritných oblastiach. Druhá vec, zjednodušenie architektúry. Ja som vám opísala, ako to vyzerá, aké fondy, aké agentúry máme a my musíme znižiť počet fondov. Jeden na migráciu a azyl, druhý na riadenie hraníc a bezpečnosť aby tu nebola taká fragmentácia, aby tu nebol taký počet právnych základov, aby sa to dalo ľahšie používať. Po druhé, Máme tu kombináciu viacročných programov s ročnými programami. To znamená, že tá byrokracia je naozaj obrovská. Viac než 100 programov každoročne. Bolo by dobre, keby sme mali eh, programovanie viacročného charakteru, to sa potom každoročne bude pretavovať do konkrétnych aktivít, ale tak, aby sa neumusela celá táto procedúra opakovať eh, každoročne. Tretia možnosť jednodušenia je systematické využívanie zdieľaného riadenia, ale v reformovanej forme, pretože momentálne ide o takú fragmentovanosť medzi rôznymi prioritami. Každoročne sa kontroluje, koľko sa minulo, e, či to bolo dobre minuté a tak ďalej. Áno, komisia chce reformovať vzdielané riadenie tak, aby e, toto bol taký contract for objectives, teda nejaká zmluva, v zmysle cieľov, teda nielen aby sme rozdielovali prostriedky, ale aby sme definovaní vopred s členskými štátmi ciele, ktoré je potrebné dosiahnuť v členských štátoch. Nemusí to byť za každým ten istý cieľ v každom členskom štáte. Potom eh, nastavíme indikátory, začneme s dialogom, transparentným, trvalým a ak sa tie ciele dosiahli, tak eh, eh, pochvala, keď nie, tak kritika. Takže takáto forma vzdielaného riadenia. S týmto uvažuje komisia vychádzajúc zo skúseností. Po štvrté, možnosť reagovať okamžite v naliehavých prípadoch. Nemáme skrátka možnosť rýchlo mobilizovať prostriedky alebo tie členské, ktoré sú uh, na hranici, aby tieto mohli rýchlo zakročiť. Takže naša, naše kapacity reagovať na mm, pohotovostné situácie, táto kapacita je obmedzená. A táto oblasť samozrejme je do veľkej miery nepredvídateľná. Migrácia, terorizmus, to sú veci, ktoré sa nedajú predvídať a je to obrovský tlak na medzinárodnú ochranu, takže zatiaľ toto nemáme. Na záver, k úlohe agentúr v celej tejto agentúre, e, architektúre. Iste viete, že úloha agentúry je veľmi dôležitá a mali by sme ich využívať v rámci, ktorý budú chápať občania, parlament, členské štáty. Teda, že je to jeden z nástrojov EÚ, a že každá agentúra má svoje ciele Treba by to byť také určité exeku- exekutívne agentúry. Sú to regulatívne, regulatórne agentúry, ale mohli sme ich využívať aj ako exekutívne. Napríklad v rámci programu na podporu snah členských štátov lepšie riadiť hranice. Napríklad Frontex by sa dal lepšie využívať ako neustála technická podpora, lebo členské štáty potrebujú podporu, know-how a kvalitatívne štandardy. Takže možno bez okamžitého navýšenia rozpočtu využívania agentúr pre špecifické účely na základe ad hoc financovania. Toto by navýšilo mieru transparentnosti o fungovaní, vo fungovaní týchto agentúr, teda bude tu na politickej úrovni definovaný cieľ každej agentúry, teda parlament, rada a komisia to naformulujú a potom e, sa stanú takou určitou exekutívnou zložkou v našich aktivitách. E, ešte raz ja opakujem, nie sú to exekutívne agentúry, nehovorím to, ne, neberte to ako terminus technicus, e, skôr to berte ako taký určitý modus operandy, ktorý by som si pre ne predstavoval. A stručne, mám málo času, nemôžem stihnúť všetko, ale toto sú tie hlavné prvky našej analýzy toho, čo máme, čo nemáme, čo by sme chceli. A tie finančné prostriedky, ktoré máme, ešte raz som spomínal, že dochádza k postupnému navyšovaniu medziročne Ďakujem za pozornosť. Teraz poprosím pani eh, Lebaj, aby sa ujala slova a potom môžeme um, klásť otázky a bude priestor na komentáre. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Na strane spravodlivosti rozpočet je malý, keďže máme napríklad v súčasnom období jednu miliardu na 7 rokov, to je 1% z celého rozpočtu EÚ, teda nie je to obrovská suma. Z tohto 1 milióna 36% je na agentúry. Viete, že agentúry poznáte dobre. Agentúra pre základné práva, práva pre rodovú rovnosť, e, Eurojust, Eurojust, Eurojust a potom agentúra na boj proti drogám. Takže veľmi dôležitá časť nášho rozpočtu ide na tieto agentúry a pokiaľ ide o ten zvyšok, máme 5 programov, ktoré sa vyvíjali počas rokov. Bol tu politický rozvoj, ktorý sa tiež deje alebo prebieha. Skúmali sme spôsoby, akými tieto programy fungujú, vyhodnotili sme ich a výsledok tohto vyhodnotenia nie je prekvapivý. Ukázalo sa, že tieto programy sú veľmi užitočné, ale je tiež jasné, že spôsob, akými tieto programy sa implementujú, je veľmi fragmentovaný, je tam veľmi veľa málo veľmi veľa malých projektov, ťaž, e, zložitá administratíva a ako e, hovorí rozpočet pre e, generálne riaditeľstvo pre vnútorné záležitosti, dá sa to zlepšiť. Čiže pracujeme na týchto veciach do budúcnosti a dodržiavame to, čo povedala smerni, komisia vo svojich globálnych úvahách o viacročnom finančnom výhľade, Najskôr teda ide o pridanú hodnotu, o ktorú sa snažíme. Veľmi sa snažíme toto odzrkadliť v podpore hlavných politických priorít, čo je naozaj dôležité a odzrkadľujeme to aj vo výsledkoch. Toto je e, jeden z nedostatkov spôsobu nášho, spôsobe nášho fungovania v súčasnosti. Je veľmi ťažké poukázať na skutočný dopad pomoci, ktorá sa poskytuje. Takže my s týmito úvahami veľmi súhlasíme. Pokiaľ ide o obsah, tak tu je situácia podobná, čo je potrebné pre spravodlivosť v nasledujúcich rokoch. A myslím, že jeden z najdôležitejších bodov, ktorý je potrebný v oblasti spravodlivosti, je um, dodržiavanie uh, alebo vymožiteľnosť tejto politiky. Vyvinuli sme celú sériu právnych nástrojov a v prípade spravodlivosti to nestačí len e, prijať nástroje. Je potrebné mať tiež všetky prvky, ktorými zabezpečíme to, že tieto právne nástroje budú, e, sa budú rešpektovať. A je tu veľa spôsobov, veľa odlišných spôsobov, ako uh, toto dosiahnuť. E, najskôr teda je tu otázka profesionálneho vzdelávania. Toto je jeden z cieľov štokomského programu, ktorý nás žiada, aby sme školili polovicu právnikov v Európe, to je 600 tisíc ľudí. Je na to veľmi dobrý dôvod, pretože ak nebudete vzdelávať právnikov, sudcov, v, o tom, ako sa uplatňuje európske právo, tak to nebude fungovať. Takže školenie, vzdelávanie má veľmi dôležitú úlohu do budúcnosti. A hovorili ste o ochrane údajov e, pred chvíľou, tak v, oblasti, v tejto oblasti um, tu bude určite v rámci tej novej formy, o ktorej diskutujeme, potreba oveľa silnejšej spolupráce medzi orgánmi, ktoré sa zameriavajú na ochranu údajov. Musia sa navzájom pochopiť, uplatňovať to, čo budú právne nástroje eh, v budúcnosti. Takže interpretácia musia, musí byť rovnaká. Toto je len jeden príklad toho, kto, čo je obsahom toho vzdelávania, ako dôležité to je. Ďalší dôležitý prvok je rozvoj um, informačných nástrojov. Um, ide len o ďalšie webové stránky. Ide o operatívne webové stránky, napríklad spôsob, akým justičné orgány môžu sa oboznámiť s právnou minulosťou podozrivých um, s trestnou minulosťou podozriviť. Je to o spolupráci, o právnych nástrojoch e, v rodinnom práve, ako by sa to dalo implementovať. Takže má to kľúčovú dôležitosť. Tretí prvok, cezhraničná spolupráca v oblasti spravodlivosti, to je kľúčové a, a je to spravodlivosť v širšom zmysle slova. Hovoril som o systéme varovania v prípade e, detí. Je to kľúčové, ak tieto deti e, musíme rýchlo nájsť. Takže toto všetko je spojené s cezhraničnou spoluprácou a bude to kľúčové do budúcnosti. Ďalší prvok, ktorý je rovnako dôležitý, je, súvisí s právami. Občania by mali poznať svoje práva. Je veľa ľudí, ktorí ešte ani nevia, nevedia, aké práva majú. A pre nás toto bude jedna z línií, eh, ktorou sa budeme zaoberať a kde budeme reorientovať programy generálneho riaditeľstva pre spravodlivosť. Takže to sú také predbežné prvky, o ktorých premýšľame a potom je tu celá tá realizácia, ako sme povedali, máme 5 programov, veľmi radi by sme ich zjednodušili a mali jeden program, ktorý zastreší e, všetky e, politiky, všetky priority, e, základné práva, občanskú spravodlivosť, trestnú spravodlivosť, a tiež realizácia by mala byť jednoduchšia pre tieto organizácie, ktoré sú príjemcami mm, peňazí. Takže veľmi dôležitý spôsob, akým poskytuj, sú poskytované prostriedky a akých, akým podmienujeme eh, vynakladanie prostriedkov zo strany rozpočtových orgánov. Ďakujem pekne. Takže to, o čom tu hovoríme, je samozrejme do určitej miery síce malá časť rozpočtu, ale eh, je to veľmi dôležitá otázka pre nás všetkých. Musíme sa obrať tým, ako zabezpečiť dostatok prostriedku pre pokrytie týchto programov, kde tie potreby čoraz rastú. Zároveň je pravda, že tá eh, kríza na juhu Stredozemného mora poukazuje na to, že potrebujeme mať podstatne väčšiu pružnosť a musíme podstatne rýchlejšie reagovať. Pán Alvaro sa hlási, pani Keller. Dobre, potom pokračuje, budeme pokračovať. Takže pán Alvaro bol prvý, tak začneme pánom Alvárom a potom pokračujeme ďalej. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne našim hostom za skutočne veľmi rozsiahly a detailný výhľad. V zásade hovoríme o viacročnom finančnom rámci, takže dobré je vedieť, aké sú detaily programov a to, čo sa snažíme spraviť, je vytvoriť určité štruktúry. Výbor Šure, ktorého som členom, dnes napríklad diskutoval presne o tejto časti, o tomto oddieli. Na nešťastie sú tomu venované naše správy iba tri odseky. Ja mám taký pocit, že to trošku podceňované. Ani naši kolegovia, ktorí zabrali rozpočtom, si neuvedomujú, aké je to dôležité. Pán kolega Gariga napríklad by chcel ten rámec celkovo pokryť a to sa trošku málo zohľadnilo, ale ja som celkom spokojný, ako sa to vyvíja, vlastne je to tým smerom, ako sme chceli. Mal som tu čest, že že sme sa o tom rozprávali s príslušnou komisárkou, dokonca v Štrásburgu. Spomínali ste tu určité fondy a tu je dôležitá otázka európskej politiky susedstva v príslušnej kapitole, ktorá spadá pod vnútornú záležitosť a spravodlivosť. Mnohé veci sú prepojené, musíme tu spolupracovať, všetkým, čo sa týka Severnej Afriky. Máme tu mnohé programy e, európskej politiky susedstva, ktoré, sa, ktoré by dávali zmysel, aby sa tam presunula tá zodpovednosť. Európska politika susedstva vždy zohľadňuje a ovplyvňuje to, čo sa deje e, vnútri Európskej únie. Tu nejde o otázky azylu a migrácie. My spolupracujeme napríklad s Ruskom, je tu spolupráca s Litvou, kde sa vytvárajú siete, sú tu rozličné toky pracovníkov a tak ďalej. Takže dávalo by zmysel preveriť, či niektoré časti európskej politiky susedstva by nedávali zmysel v kapitole 3. To je isté zaujímavý bod, aj keď sa to nedotkli, prečo by som to bol očakával. No a je tu návrh, aby to bolo v kapitole 2, ktorá sa označuje ako občianstvo a v tejto kapitole 2 tam je kultúra, komunikácia, sloboda, bezpečnosť a spravodlivosť. No, je to také nie je veľmi jasné, lebo tá otázka občianstva tá tvorí iba jednu tretinu toho celého rozpočtu, ktorý predtým spadal do kapitoly 3. Takže možno by bolo dobré, keby ste nás presvedčili, alebo kolegovia z EPP, keby sme sa snažili pozitívne ovplyvniť kolegu Garigu. Nedáva zmysel, aby v budúcnosti sme mali iba jednu kapitolu, ktorá sa označuje ako občianstvo, kde bude všetko. Dávalo by zmysel, aby, to bolo, aby sa to rozlišovalo medzi komunikáciou a mládežou, čo je samozrejme veľmi dôležité, a občianstvom a potom samozrejme sloboda, spravodlivosť, bezpečnosť, oddelenie, aby sa to nezmiešalo. Takže to všetko, čo ste povedali, e, mne sa to veľmi páčilo, ja to podporujem a pevne verím, že tak ako sa bude dopracovať tá správa, dospieme k rovnakým záverom a teraz pracujeme na pozmeňujúcich návrhov a my sa tešíme na to, že nám poskytnete nejaké myšlienky. No a čo sa týka správy na výbore Šure, my by sme chceli, aby sa hľadnilo aj to, čo je dôležité pre Libe, ale samozrejme musíme myslieť aj na členské štáty. Ak členské štáty budú mať iný názor ako my, tak potom ten viacročný finančný rámec pôjde iným smerom Takže dôležité zapracovať tie myšlienky, dôležité, aby tie kapitoly fungovali tak ako doteraz, aby to nebolo nejako spojené pod titulom občianstvo a možno bolo dobré sa zamyslieť nad tým, ako presunúť program Európskeho susedstva do kapitoly 3, čo spadá do vašej zodpovednosti, lebo sú tam mnohé synergické efekty a možno, že by bolo dobré si ušetriť aj administratívne náklady. Ďakujem pekne teraz pani Keller. Ďakujem pekne a ja som si s veľkým záujmom vypočula váš príspevok a mám tu otázky, ktoré nadvezujú na to, čo ste nám povedali. Najprv spomínali ste e, to spoločné riadenie. Komisárka Malstor na výbore Šúr povedala, že ona by chcela rozšíriť tento princíp spoločného riadenia a vy ste povedali, že by ste to chceli reformovať. Ja si myslím, že tieto veci sú vzájomne prepojené. Mne by zaujímalo, že v akých oblastiach by ste chceli zaviesť E, systém spoločného riadenia, týkalo by sa to aj tej externej časti a na aké oblasti by ste chceli takto spravovať. Potom ma zaujala tá myšlienka, že by ste chceli mať rozpočet pre externú dimenziu v rámci kapitoly 3 a ja som si vypočula so záujmom to, že nemôžete použiť prostriedky na rozvoj, na to, aby sa obhávali záujmy EÚ. Toto je veľmi dôležité, lebo viacerí kolegovia z komisie hovorili, že toto sa tak netýka ani rozvojových štátov, ale to skôr ide o otázky migrácie, otázky zastavenia migrácie a že to sa netýka ani tak boja proti chudobe. Bol by som rada, keby ste nám vysvetlili trošku, ako to chcete riešiť. Myslíte, že v rámci kapitoly 3 by bol rozpočtový riadok? Čo by to zahrňalo? Znamenalo by to, že tematické programy migrácie by potom už neexistovali, lebo by ste ich prevzali, teda aspoň tú nerozvojovú časť. A potom ste hovorili o readmisnej dohode, o jej financovaní a o ďalších veciach. Takže čo, toto v zásade by sme už potom nepotrebovali. Aký je váš názor na to? Aká je vaša stratégia pre využitie tých prostriedkov pre externú dimenziu? Pozrieme si, ako máme situáciu v Severnej Afrike. Doteraz sa ten program využíval pre všetkým na spoluprácu s políciou, s pohraničermi a tak ďalej. Chceli by ste na to nadviazať, alebo by ste to chceli nejakým spôsobom zmeniť v súvislosti s vývojom Severnej Afrike. No a potom Záverečná otázka. Systém dvoch pilierov, teda migračný fond alebo druhý fond, ktorý by sa zaoberal bezpečnosťou hraníc. Aká je výhoda toho, okrem toho, že by sa to zjednodušilo, aká je výhoda toho, predsa migračný fond, tam bol utečenecký fond, fond pre integráciu utečencov, to nie sú identické veci. Takže aký by bol váš argument a ako by ste nás presvedčili? Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz pán Busutil. Ďakujem pekne. Chcel by som začať tým, že by som sa chcel poďakovať obidvom rečníkom za výbornú prezentáciu, ako aj za otvorený spôsob, ako pristupujú k týmto veľkým výzvam, ktoré sú pred nami. Ja súhlasím takmer úplne s tým, čo ste povedali a myslím si, že toto je výborný základ na to, ako pracovať v tejto oblasti. Dovolte, aby som v každom prípade ešte sa zameral na určité body, ktoré považujem za dôležité. Poprvé, rozpočet by mal zodpovedať jasne našim víziám a toto možno bude vyžadovať, aby sme si to celé na novo premysleli. To znamená, že skôr, ako by sme začali sa zaoberať kapitolami, kapitola 1, 2, 3 a tak ďalej, a ako, sa, ako by sa zabrali tým, ako, aká je výstavba, možno bolo dobre sa zamyslieť nad tým, aká je vízia, ako chceme, aby fungovala Európska únia. Ako podpredsednička komisie Reding viacejkrát jasne povedala, že najbližší veľký projekt Európskej únie je únia občanov. A toto je určitá vízia. To znamená, že prispôsobíme naše, náš rozpočet tejto vízii, podľa mňa toto je otázka, ktorú si musíme položiť. Ak dnes máme 1%, ak sa nemýlim, pre celú túto oblasť, tak 1% celého, celého európskeho rozpočtu nezodpovedá tejto vízii, že by sme tu mali Európu občanov ako ďalší veľký projekt po, povedzme, vnútornom trhu. No a s týmto súvisí aj to, že do akej miery napríklad štokholmský program sa zohľadňuje v tejto súvislosti, keď pripravujeme viacročný finančný rámec. Niekedy mám dojem, že sme rozhodli o štokholmskom programe a potom o akčnom pláne a tým sa to vlastne celé končí. Možno, že implementujeme niektoré veci z toho, ale neviem, do akej miery sa to zohľadnilo. A chcel by som vás poprosiť o objasnenie. No a teraz ďalší bod. Do akej miery budeme mať rozpočet, ktorý zodpoveda nie našim víziám ale našim špecifickým politikám. Dovolte, aby som spomenul pár príkladov. Napríklad Frontex. Dnes sme mali predsa hlasovanie o Frontexu, kde sme rozhodli, že Frontex by mal mať kompetencie na nákup alebo nájom svojho vybavenia. No to je jasné, že ak teda táto agentúra bude mať kompetenciu na zakúpenie vybavenia a ak budeme hovoriť iba o minimálnych aktívach, hmotnom majetku, tak toto bude veľmi veľký e, nárast nákladov. No a máme nejaké plány, kam chceme, aby sa vyjal Frontex z hľadiska ich majetku, ich aktív najbližších 5 rokoch, lebo ako vieme, mandát Frontexu sa prehodnotí po 5 rokoch. No a potom, čo sa týka agentúr, chcel by som sa spýtať, či agentúry špecificky v oblasti migrácie by mali byť zodpovedné za prostriedky, ktoré spadajú pod migráciu. Dnes máme 4 fondy, a potom tu máme aj isté agentúry, ako napríklad Frontex a EASO, ktoré sú špecializované v tých oblastiach, ktorými sa zoberajú tieto fondy. Tak napríklad Frontex by nemal zohrávať určitú úlohu v rámci Fondu pre externé hranice a nemal by spolurozovať o tom, ako sa vynakladajú prostriedky. Dnes vlastne nemá e, takúto možnosť, nezohrávať nejakú úlohu, ani nepriamo. Napodobne no EASO Máme tu Európsky utečenecký fond. A keď si uvedomíme, aká, aká bude jeho špecializácia v tejto oblasti, bolo by určite prospešné, keby nejakým spôsobom bolo možné, aby bol zapojený do dohody o viacročných e, plánoch členských štátov. No a na záver, rozhodne oceňujem ten bod, ktorý spomínal pán vizi, ktorý sa týka výnimočných situácií, ja si myslím, že v novom finančnom výhľade by sme iste mali zabezpečiť financovanie, ktoré sa dá ľahko získať v prípade kríz. Ale musíme ísť ešte ďalej a zároveň musíme sa zaoberať solidaritou, ktorá je nevyhnutná po takýchto mimoriadných krízových situáciách. Zoberme si Grécko ako príklad. Nemusíme, dnes nemusíme hovoriť o nejakej krízovej situácii, ale iste by sme mali hovoriť o solidarite s Gréckom, to je z aktuálneho hľadiska, lebo tie vplyvy, ktoré súvisia s tým počtom migrantov, presahujú ich kapacity. To znamená, že áno, hovorím tomu, čo ste povedali hľadne mimoriadnej situácii, ale musíme ísť ešte ďalej. Chcel som povedať ešte veľa vecí, ale viem, že už som hovoril dlho, takže končím. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz pán Papa Nikolao a potom pani Ždanoka. I want also to a ja by som sa chcel všim hosťom. Skutočne ste boli veľmi otvorení a vaše stanoviská boli jasné, za čo sa vám chcem poďakovať. Aj naposledy sme mali túto tému na programe a, a, a žiaľ, dnes tu nie je veľa kolegov, ktorí by mohli som diskutovať. Spýtam sa niečo jednoduché, ale keď som si vypočul, čo povedali kolegovia, podľa mňa zásadné. Skutočne musíme mať programy a zdroje. Dôležité, aby tie piliere, ktoré máme, boli lepšie využívateľné tak členskými štátmi, ako aj občanmi, aby lepšie chápali, čím sa to zaoberáme. No a na druhej strane, táto, do, v tejto dobe máme vlastne fondy, ktoré sú ktoré sa dajú ľahko využívať, napríklad na, Fond pre financovanie návratu. Je to niečo samozrejme veľmi špecifické a je veľmi jasné, na čo to slúži. Dostal som odpoveď od komisie, že na rok 2011 napríklad v prípade Grécka 25 miliónov sa poskytne z e, návratného fondu aby sa zafinancoval návrat tých ľudí, ktorí chcú sa vrátiť. No a pokiaľ viem doteraz, iba iba 800 tisíc by sa malo vynaložiť, tak to teda informovala grécka vláda. Tak chcem sa spýtať, ako je to vlastne vo vzťahu k členským štátom a k nám z vášho hľadiska? Akým spôsobom je možné pomôcť pri absorpcii fondov, akým spôsobom môžeme zabezpečiť to, aby tie plány, ktoré máme v súvislosti s stratégiami, ako zabezpečiť to, aby tieto plány skutočne pomohli členským štátom, aby im pomohli prijať tieto fondy. Toto je veľmi dôležitý bod. Samozrejme, tie fondy, ktoré sú v dispozícii, no to percento je veľmi nízke, ale aj napriek tomu stále máme fondy, e, máme prostriedky, ktoré sa nevyužili členskými štátmi. Špecificky ide o tie štáty, ktoré majú veľkú potrebu v tejto oblasti ako iné. Ďakujem pekne a teraz pani Ždanoka. Ďakujem pekne, pani prezadička. Ako posledný rečník sa pokúsim byť samozrejme stručná. Chcela by som pán nadviazať na to, čo povedala pani Keller, ako aj pán Busutil. No, čo sa týka týchto fondov, ako sme dnes počuli, ide o to, že je tu myšlienka, aby sme tu nemali toľko tých fondov, ja som bola na strane tých, ktorí boli proti tomu, aby to bolo tak rozdelené, prísne rozdelené, no, ale ja som bola v menšine. Ja som nepodporovala, ja som bola proti tej myšlienke, aby to bolo rozdelené z hľadiska rodov, rodovej rovnosti a tak ďalej. No ale stanovisko druhej strany bolo, že keď máme dva orgány alebo fondy zamerané všeobecne, je tu riziko, že, že špecifické oblasti sa nepokryjú, napríklad, kde ide o prerozdelenie fondu Solidarity, rozdelené na štyri časti. Ten dôvod bol, aby sa nezabudlo na nejakú oblasť. Aké je vaše odôvodnenie pri vašom stanovisku, pri vlastne tom opačnom stanovisku? Vy Musíte predsa preložiť nejakú hĺbšiu analýzu na to, aby ste obhájili vaše stanovisko. Pripravujete niečo také a ako to bude vyzerať? Ďakujem. Um, floor... Ešte než dám slovo riaditeľom, dovolte mne zo pár poznámok. Niektorí z poslancov sú členmi v výbore ŠUR, A my sme si pripravili také určité argumenty do takýchto diskusí. Áno, je to oblasť, ktorá si vyžaduje viac zdrojov, ale celé to závisí od výšky rozpočtu, ktorý bude k dispozícii. A parlament bojuje za to, aby rozpočet bol vyšší vo viacročnom finančnom, finančnom rámci, ktorý sa pripravuje. Chceme, aby tu boli nejaké ďalšie zdroje. Máme stratégiu 2020, ktorá sa bude implementovať, štokholmský program, akčný plán k štokholmskému programu. Bola kríza, často je potrebná okamžitá intervencia, je tu aj tlak zo strany rady na znižovanie rozpočtu, v žiadnom prípade nie zvyšovanie. Takže komisia by mohla byť potenciálne spojencom parlamentu, tak aby sme dosiahli v budúcom viacročnom finančnom výhľade vyššie rozpočty. Takže ide o celkovú výšku rozpočtu. A my sme viackrát hovorili o tom, že tá európska pridaná hodnota je veľmi dôležitá. Toto je argument, ktorý môžeme neustále používať, že niektoré veci, že toto je jedna z vecí, ktoré sa oplatí lepšie realizovať na európskej úrovni. Všetci sa zhodneme na tom, že je potrebná vyššia miera flexibility. Myslím si, že tento systém pozostavujúci z dvoch pilierov si získa širokú podporu, aby tu nebola takáto rozdrobenosť, pokiaľ ide o financovanie, takáto byrokracia. Ďalšia vec, ktorú podporujeme, je financovanie zamerané na výsledky. Tá účinnosť je veľmi dôležitá. Tiež možné synergie, vyššia miera koordinácie, externá dimenzia. Spomínalo ju viacero kolegov v oblasti bezpečnosti, je táto externá dimenzia mimoriadne dôležitá. Hovoríme teraz o okruhu 3 a 4 EU ako globálny hráč, aktér. Takže moja otázka znie, ako to vyzerá s koordináciou teraz a aké synergie by sme mohli dosiahnuť, ako to vylepšiť v budúcom viacročnom finančnom výhľade. Hovorili sme o krízach, o naliehavých situáciách dosť do šírky. Únia občanov je pekná vízia, ktorá je úplne jasná, ale máme tu problém so stratégiou 2020, že tie rozvojové politiky, štokholmský program a tak ďalej často nie sú prepojené, takže na tomto je potrebné popracovať. Ďakujem. A teraz poprosím vás, aby ste sa k tomu vyjadrili. Pán Manservis Jakopovi, ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ďakujem za otázky a poznámky. Zorganizovali sme na 8. apríla konferenciu, určité vypočutie kde bude možné detaľnejšie pohovoriť o mnohých z týchto aspektov. Bude tam nielen EP, ale aj zastupcovia členských štátov, medzivládnych, medzinárodných organizácií, mimovládnych organizácií a tak ďalej. Vydali sme aj pripomienkovací dokument na našej stránke. V nedelu pripomienkovanie skončí. Zbierame informácie, input Takže tí, ktorí sa chcú zúčastniť, že stále majú takúto možnosť. Ešte raz opakujem, pokojne môžeme urobiť nejaký malý workshop. Komisia naštartovala proces reorganizácie, rozpočtová revízia. V tomto kontexte je potrebné vnímať naše snahy. Po druhé, potreba v čase kríz si uvedomiť, aké sú reálne potreby, aké sú priority a čo by bolo lepšie realizovať na úrovni EÚ. Zdroje, ktoré sú k dispozícii, je to možno môj osobný názor, ale v tejto debate sa často hovorí o pridanej hodnote aktivít EÚ ale je potrebné zohľadniť aj prípadné náklady, keby EÚ nebola aktívna. On sa často zabúda. V takomto kontexte sa teda nachádzame a myslím si, že parlament je dôležitým aktérom. Členské štáty nie sú jediné, mocné. Takže toto je ten kontext, ako som už spomínal. na záver interinstitucionálny rámec Lisabonská zmluva takmer završila komunitarizáciu aktivít v oblasti vnútra, príjmanie aktov v bežnom postupe spolurozhodovania a My v tomto zmysle máme aj väčšiu mieru zodpovednosti z voči susedským krajinám a tak ďalej. To sú všetko veci, ktoré je potrebné zohľadniť. Vízia musí ísť ruka v ruke s primeranými nástrojmi. Susedská politika, pán Alvaro. Momentálne veľká časť susedskej politiky sa zaoberá takýmito otázkami čo by bolo lepšie? Presunúť to do nového okruhu? Alebo ako to riešiť? Toto je otázka metódy, otázka výberu. Ja osobne si myslím, že by sa mali tie prostriedky systematicky pridelovať k cieľom, ktoré súvisia s politikami vnútra. Už v akom okruhu to bude, toto je na úvahu v neskoršej fáze. Ja som si prečítal správu pána Garigu a vznikla otázka tej záverečnej štruktúry, ale tá by mohla byť pokojne rozdelená internú a externú. To dáva zmysel v zmysle sofistikovanejšej interakcie, ale ja osobne by som bol rád, keby tá politika určite vychádzala z našich potrieb. Pani Keller, je otázka týkajúca sa zdieľaného riadenia. Ja už som hovoril, že by ho malo byť viac a že je potrebná jeho reforma. Teda zmena toho fungovania. My už máme veľkú mieru zdieľaného riadenia, ale funguje to nemoderným spôsobom. Distribúcia je zdieľaná, potom to kontrolujeme. Ale to napojenie na cieľa často nie je evidentné. Niektoré veci sa dejú, ale nikto si to nevšimne, lebo tam nie je to napojenie na tie ciele. Takže je potrebný nový systém fungovania vzdelaného riadenia. Pokiaľ ide o externé aktivity, tam si to neviem predstaviť. Tieto by mali naďalej vychádzať z toho, čo je potrebné. Takže aby externé aktivity spadali pod vzdielané riadenie, toto by spôsobilo ešte väčšiu mieru fragmentácie. A znova spomínam zameranie na určité ciele. kde zasídliť, usídliť rozpočet pre externé aktivity, keď ten tematický program už nebude. Ja osobne to vnímam tak, že tematický program nesmie zmiznúť, pretože rozvojová politika je mimoriadne podstatná pre EÚ Takže tento program nemôže zaniknúť. Naopak je potrebné doplniť túto oblasť ešte o ďalšiu zložku, teda rozvoj na jednej strane plus naše záujmy. Takže ja to vnímam tak, že situácia nie je uspokojivá, lebo tu máme len nástroje, zamerané na rozvoj. Tento nástroj je potrebné zachovať, ale musíme vytvoriť aj niečo, čo bude podporovať naše záujmy. v zmysle koherentnosti našich externých aktivít. Tretia otázka to sa týkala systému dvoch pilierov, výhod tohto systému. Prvou výhodou je zjednodušenie. Ak tu nebude 4 alebo 5 právnych základov, ciele, zacielenie, vzdelané riadenie, priame riadenie. Toto sú výhody, ktoré môžem spomenúť. Synergie, to je ďalšia výhoda. Vertikalita fondov, napríklad integrácia na lokálnej úrovni. Iste poznáte, aká je situácia Máme tu ciele, ktoré sú prepojené. Jazykové vzdelávanie, vyučovanie jazyka, ubytovanie, školenie, e, v pracovnej oblasti, solidarita, toto všetko sa dá riadiť lepším spôsobom, ak je k dispozícii integrovaný nástroj. Regionálne fondy na to môžu ísť a tak ďalej. Takže tie, to financovanie musí vychádzať z reality, z cieľov, s ohľadom na koordináciu a synergie. Pán Buzutil, vaša otázka sa týkala toho 1%. To podľa mňa nie je dosť. Ale netvrdím, že potrebujeme 10%. Musíme sa dohodnúť na cieľoch, na pridanej hodnote Takže navýšenie prostriedkov vychádzajúc z vízie, priorít, nástrojov. Takže vízia, priority, toto navrhujeme. A z toho vyplýva výška prostriedkov, ktorá samozrejme musí byť navýšená. Štokholmský program je v plnej miere zohľadnený štokholmský program by mal byť završený koncom tohto finančného výhľadu, takže pri príprave toho finančného výhľadu musíme vychádzať zo, štok- zo štokholmského programu z navýšenia európskej dimenzie kompetencií EÚ. Takže áno, štokholmský program a ešte aj neskoršie obdobie agentúry, Frontex EASO, Teším sa, že sa parlament vyjadril k reforme Frontexu, aby tento lepšie fungoval. My sme toto stanovisko zohľadnili, ale ideálne by agentúry typu Frontex mali byť systematickejšie nástroje pre naše politiky. Musíme systematicky podporovať krajiny, ktoré nie sú schopné krátkodobo alebo dlhodobo chrániť, dôveryhodne chrániť externé hranice. Takže takáto exekutívna komponenta pre fungovanie Frontexu, programy presídlenia, Aj tam by mohol zohrať svoju úlohu Frontex. Takže áno, v zmysle zniženia fragmentácie EÚ, lebo občania si musia uvedomiť, čo EÚ robí. Pracujem takýmto spôsobom, musím byť viditeľnejší. Toto sú pridané hodnoty EÚ. Niekedy Európska únia slúži komisie, niekedy je to agentúra, ale e je to stále EÚ. Takže takto by sme chceli pracovať a samozrejme naliehavosť. Musíme to spojiť s víziou a byť proaktívni, nezaostávať. Čo s členskými krajinami, ktoré nie sú schopné využívať finančné prostriedky? Na tomto už pracujeme. Nie je to samozrejme úplne uspokojivé, pretože tieto prostriedky sa nevy, nespotrebovali, netýka sa to len Grécka, takže niekde je problém. Ale Grécko niekedy je spre, v dobrej spoločnosti, aj niektoré ďalšie krajiny majú tieto problémy, sú príliš fragmentované, byrokratické a musia spolupracovať a navrhovať riešenia. Mám veľa nápadov, alebo existuje veľa nápadov na to, ako pružné nástroje znepružniť. K hodnoteniu Máme hodnotenie bezpečnostných programov k migráciám a k migrácii a k azylu. Toto skombinujeme s našimi skúsenostiami. Toto sú prvky, ktoré sú súčasťou hodnotiacej správy, ktoré e, sa zrealizujú neskôr tento rok. E, tieto procesy sa nie vždy zhodujú s politikou, ale musíme sa s tým zmieriť. A tiež je tu dodatočná štúdia, ktorú robíme preto, aby sme zobsažnili to, čo robíme ale nechcem skrývať to, že hodnotenie mm, prichádza neskôr ako návrhy, takže my teraz prechádzame prípravnou prácou a sme pripravení podeliť sa s parlamentom a s kýmkoľvek iným o výsledky tohto hodnotenia. A to, čo e, zistujeme, je založené na dôkazoch, chceme ešte viacej dôkazov, ale pracujeme s tým, čo máme. No a potom posledný bod, pani predsedníčka, koordinácia s ostatnými, s ostatnými fondami mimo e, tej oblasti vnútorných záležitostí. Toto je téma pre celú komisiu, pretože všetci sa musíme naučiť pracovať integrovanejšie, často vertikálne. Regionálne fondy sú veľmi relevantné pre to, čo robíme. A naopak, ak budeme mať väčšiu synergiu so zamestnanosťou, s regionálnymi fondami, vrátanie vonkajších vzťahov, efektívnosť a výsledok bude oveľa lepší. Takže snažíme sa, aby naše návrhy neboli separatistické, ale ponúkame ich to môže mať rozličnú formu a z, diskusia, eh, z diskusí s mojimi kolegami sa snažíme viac zacieliť, lepšie riešiť problémy prostredníctvom takéto spolupráce. Takže táto práca napreduje a parlament by mohol komisii v tomto pomôcť. Ďakujem pekne, pani Lebaj. Ďakujem pekne a dovolte mi vrátiť sa k mnohým bodom, zvlášť k tomu, čo povedal pán Busutil o občianstve. Myslím si, že je kľúčové toto riešiť do budúcnosti. Ako ste povedali, pani Redingovej na tomto veľmi záleží a toto je taká červená niť, ktorá sa nachádza v mnohých politikách komisie ale či to berieme do úvahy my sami v našich úvahách, áno, samozrejme. Je tam viacero aspektov. Napríklad občania si musia byť vedomi, aké majú práva. Toto je základ občianstva. Veľmi často máme veľmi cenné veci, o ktorých ľudia ale nevedia a preto nepoznajú svoje práva, nemajú možnosť, eh, aby sa ich práva, aby sa mm, dopracovali k svojim právam. Takže chceme, aby ľudia o svojich právach vedeli Druhý prvok, um, realizácia politiky samotnej a v oblasti spravodlivosti je veľa politik, ktoré sú spojené so životom ľudí od narodenia až po smrť. Toto je právny nástroj, ktorý sa týka rozvodov, uh, ktorý sa týka rodičovských manželských práv. Sú to nástroje, ktoré um, vlastne sa týkajú celého života ľudí, ktorí teda je to len jeden prvok, ale veľmi prítomný. A je to jasný príklad toho, čo môžeme urobiť v oblasti spravodlivosti. Toto je jadro našich úvah, keď hovoríme, že chceme zabezpečiť, aby táto politika mm, bola e, dodržiavaná v členských krajinách. Druhá otázka sa týkala toho, či toto berieme do úvahy. A uvediem príklad. Vytvorenie ehm, Inštitútu Európskeho prokurátora, to je v štokomskom programe, samozrejme trvalo to dlho a, a bolo to vlastne poslednou časťou je to poslednou časťou ďalšieho finančného výhľadu, mm, bude to stáť peniaze a potom to musíme zaintegrovať do našich úvah o ďalšom finančnom výhľade. Spomenuli ste synergie, pani predsednička, na tých nám veľmi záleží. A keď hovoríme o občianstve, tak um, to sa týka našej politiky, ale aj iných politík. Musí to byť spojené s implementáciou e, zákonov, čo je časťou toho, čo robíme, ale tiež informovanie. Úzko spolupracujeme s našimi kolegami napríklad e, v DG Communication, kto je toho súčasťou a v oblasti vytvárania synergií. Toto je jeden príklad, ale sú mnohé ďalšie, kde by sme sa mali pokúsiť úzko spolupracovať s našimi kolegami. Zúčastnila som sa, teda predtým, ako som nastúpila do tejto funkcie, na veľmi zaujímavom projekte inovácií, ktorý spájal toľko politík do jednej oblasti. Videli sme to v oblasti jednotného trhu, v oblasti občianstva. Je jasné, že je to takmer nemožné pre nejaké generálne riaditeľstvo pracovať izolovane. Žiadna politika nemôže existovať izolovanie bez ostatných. Takže tu sú zaujímavé úvahy, na ktorých treba pracovať. Toto všetko zapracovávame do našej práce. Je to spojené s rozpočtom pre spravodlivosť a občianstvo a malo by sa to týkať aj budúcnosti. Ďakujem za vašu vyčerpávajúce príspevky a za argumenty, ktoré môžeme použiť vo výbore Šure. Um, myslím, že nemáme nič v bode rôzne, takže Želám všetkým príjemný víkend a stretneme sa na budúce 11. apríla a 12. apríla.